Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Dobrý deň, eh, kolegyne a kolegovia. Ako sa cítite po uh, takmer trojtyžňovej pauze, aj keď minulý týždeň, teda samozrejme bol zelený týždeň. Všetkým vám prajem šťastný nový rok. Vidím, že sa usmievate, vidím, že máte dobrú náladu a ste radi, že ste opäť v parlamente. To ma veľmi teší, ja sa tiež usmievam, takže to je vždy e, fajn vidieť takéto nastavenie. E, chcem povedať, že máme tu vlastne dnes iba toto popoludnejšie stretnutie, zajtra už e, nič, to možno nie je typické, ale možno to zvládneme a stíneme všetky tie boli na programe teraz po obede. Dnes máme program E, tie body, ktoré sú tam uvedené. Pokiaľ nemáte k tomu nejaké pripomienky, tak to môžeme rovno e, prijať. Nevidím, že e, by tam boli nejaké ďalšie pripomienky, takže beriem to, že to je prijaté. Moje oznámenia sú jednoduché. Naši koordinátori sa rozhodli, konkrétne 10. novembra 2015, že budú od teraz stretnutia nášho výboru sa konať bez tlačených dokumentov. patríme medzi tri ďalšie výbory, ktoré tiež takto sa e, rozhodli, že budú mať stretnutia výboru bez e, tlačených e, dokumentov. Samozrejme, všetky tieto dokumenty sú k dispozícii v elektronickej podobe, rovnako ako tomu bolo v minulosti. Ja si myslím, že to je teda dobré rozhodnutie, lebo naozaj sa tým odstráni mrhanie prírodnými zdrojmi, takže berme to ako pozitívnu e, vec. Takže prvýkrát mám takéto stretnutie ako paperless e, výbor. Ďakujem, že ste teda e, uzrozumení s takýmto rozhodnutím koordinátor, koordinátorov. Ja si myslím, že to je dobré, že sme takýto progresívni. Bod číslo 3, schválenie zápisnice pričom e, máme na e, internete k dispozícii e, dve zapisnice, a to z 9. a 10. novembra 2015. Ak nie sú tomu ďalšie pripomienky, tak tieto zapisnice považujeme za schválené a nevidíme tam, nevidím, že by niekto sa hlásil, takže vybavené. Ďalej bod číslo 5, pardon 4, predsedníctvo Rady Európskej únie. Máme tu konkrétne návštevu pána Henka Kampa, ktorý je ministrom e, pre hospodárske záležitosti. Takže vítajte medzi nami, pán kolega. Teší na, e, ma veľmi, že sme tu spolu na výbore ITRE. E, vy ste, pán minister, zodpovedný za takmer všetko, čo vlastne spada pod náš výbor, možno s výnimkou klímy, pretože my sa venujeme aj klimatickým témam, ale inak tie ostatné veci, e, vesmír, malé stredné podniky, priemysel, inovácie, IKT, energetika, to všetko, to všetko sa nám takto e, prekrýva a dokonca vaše odpovednosti sú ešte širšie, ešte komplexnejšie v rámci e, holandskej vlády. Takže práve preto je tá vaša, vaša návšteva u nás pre nás veľmi dôležitá Chceli by sme vás poprosili, aby, poprosiť, aby ste nám dali takú e, prezentáciu priorit holandského predsedníctva vo všetkých týchto oblastiach. Ďalšie stretnutie bude tiež so zastupcami vašho predsedníctva. Máme tu e, potom ďalšieho e, kolegu, pána Dekera, ktorý sa venuje oblasti školstva, kultúry a vedy tak možno nepôjdeme až tak detálne e, do tých jednotlivých bodov, aby sme to všetko stihli, ale poprosím ja vás, pán minister, aby ste e, teda vaše úvodné, úvodnú prezentáciu pripravili a predstavili. Áno, ďakujem pekne, pán Busek, ďakujem aj vám, vážené poslankyne, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Teší ma, že tu môžem e, medzi nami a medzi vami e, predstaviť program holandského predsedníctva na najbližších 6 mesiacov. Som tu, aby som niečo aj porozprával, ale v prvom rade si chcem vypočuť vaše názory a na tie som veľmi zvedavý. Od e, posledného predsedníctva Holandska, ktoré bolo v roku 2004, sa už toho zmenilo veľmi veľa. Tiež som bol v tom čase ministrom, vtedy ministrom obrany a môžem povedať, že v tom čase ešte Európsky parlament nebol taký relevantný, ako je tomu dnes. A my v rámci holandskej vlády si uvedomujeme, že konštruktívna spolupráca s Európskym parlamentom je e, dôležitá, potrebná pre naše predsedníctvo a uistujem vás, e, že spravím všetko preto, aby sme mali dobré vzťahy s parlamentom. Ja sa budem e, venovať oblasti konkurenčnej, konkurenčnej schopnosti, telekomu a tak ďalej. A potom, ako už pán Buzek povedal, e, ďalší kolega sa potom bude venovať e, výskumu. Ešte predtým, ako začnem e, detaľnejšie hovoriť o, o týchto témach, najprv by som chcel vo všeobecnosti predstaviť tri hlavné princípy nášho predsedníctva. Poprvé, chceme sa sústrediť na hlavné témy. Európska únia by sa mala sústrediť na to, kde aktivity Európskej únie môžu mať najväčšiu prianú hodnotu alebo zásah EÚ. Súhlasíme s Junckerom, s pánom Junckerom, ktorý hovorí, že vo veľkých veciach by sme mali byť veľkí ako EÚ a vo, v malých veciach mali. Potom po druhé, chceme, aby Únia e, mala dobré vzťahy s občanmi, aby sme boli transparentní, aby sme boli viditeľní, Eh, aby sme eh, naozaj konali v prospech našich občanov eh, a firiem a iných organizácií. Potom po tretie, je pre nás dôležité, aby inovácia viedla k rastu a k vytváraniu nových pracovných miest. Potrebujeme mať kvôli tomuto aj rast v oblasti produktivity a teda aj inovácie. Čo to vo všeobecnosti znamená v oblasti energetiky, e, konkurenceschopnosti a telekomunikácie, to znamená pre váš výbor. My sme chceli, aby Európska únia bola viac konkurenceschopná v globálnom svete a chceme, aby sa sústredila e, na tie oblasti, kde práve prínos EÚ je, má najväčšiu prínos hodnotu pre našich občanov, pre naše podniky. E, konkrétne chceme sa realizovať v oblasti digitálneho jednotného trhu, chceme posilniť vnútorný trh a chceme posilniť energetickú úniu a tiež posilniť aj potenciál inovácií. To si vyžaduje regionálnu spoluprácu v rámci EÚ eh, a efektívnejšiu agendu v oblasti lepšej regulácie, to je na úrovni národnej aj na úrovni celoeurópskej. Na úvod, eh, pokiaľ ide o energetiku, Holandsko bude eh, sa naďalej venovať dôležitej práci na téme energetickej únie. V Paríži bola dohoda COP21 a tam sa zdôraznila, aká dôležitá je, aby energetická únia bola silná, aby klimatická mm, politika do budúcna bola taká progresívna a myslíme si, že ak bude e, jednotný trh s energiou dobre prepojený, dobre fungujúci, tak je to dôležitý prvok pre diversifikáciu, e, čím e, sa zabezpečí aj bezpečnosť dodávok, aj trvalá udržateľnosť a dobré ceny. E, samozrejme, Európska únia je aj o solidarite a dôvere, chceme dekarbonizovať, chceme vylepšiť energetickú efektívnosť a inováciu a hovoriť pokiaľ možno aj jednotne. Preto vítame prijatie správy Európskeho parlamentu o energetickej únii, e, ktorá e, dáva naozaj rade dobré, dobré konzultačné, orientačné mm, orientačnou hodnotu, tak by som povedal. Tento rok sa budú e, v tejto oblasti e, viaceré dokumenty uvádzať a e, prezentovať a my, my chceme, aby tak ako aj doteraz tak aby aj naďalej bola podpora energetickej únie silná na rade. Samozrejme, veľa práce na tejto oblasti ešte čaká a chceme eh, dosiahnuť v oblasti energetickej efektívnosti v roku 2020. Treba eh, sa venovať návrhu, ktorý reviduje legislatívny, rám, eh, reviduje legislatívny rámec pre energetické označovanie výrobkov, to je pre nás veľká priorita. Teší nás, že pán Tamburano bol vymenovaný za správodajcu, už sme mali aj stretnutie s ním a budeme sa snažiť pracovať tak, aby E, čo možno najrychlejšie mohli začať e, rokovania s Európskym parlamentom. Komisia vo februári má prijať e, balíček, ktorý obsahuje dva legislatívne návrhy, pokiaľ ide o bezpečnosť dodávky plynu a medzivládnych dohôd. Chceme posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi a uistiť sa, že členské štáty lepšie môžu sa spoliehať jeden na druhý, pokiaľ ide o, ak, ak stane nejaká energická kríza a aby sme vylepšili transparentnosť a bezpečnosť dodávok. Bezpečnosť dodávok naozaj je pre nás veľmi dôležitá. E, konkrétne opatrenia už prebiehajú alebo spúšťajú sa napríklad medzi ne patrí lepšia diverzifikácia dodavateľov a ciest, lepšie využívanie vlastných zdrojov, najmä obnoviteľných, e, nová, novú infraštruktúru takisto v tomto e, obsahu nejakým spôsobom navrhujeme tak. A takisto zvýšenie energetickej efektívnosti a úspory energie a takisto aj transparentnosť v oblasti zmluv a dobrú e, energetickú e, diplomáciu. My v tejto oblasti budeme pracovať čoskoro na dvoch legislatívnych návrhoch. Samozrejme, ide tu aj lepšiu spoluprácu, nie iba lepšiu legislatívu. Okrem legislatívnej agendy sa budeme veľmi sústredovať na priority dobre fungujúceho trhu, e, interného trhu s energiou a posilňovanie e, regionálnej spolupráci. Potom bude aj predsedníctvo Slovenske v druhej polovici tohto roku a potom by, alebo v tom čase by e, komisia mala pripraviť návrhy, pokiaľ ide o nový, nové nastavenie trhu pre elektrínu. A túto vec veľmi úzko koordinujeme so Slovenskom a teda aj s eh, tým predsedníctvom, ktoré dokonca bude aj po Slovensku. Budeme sa snažiť, aby sme boli dobré trio počas týchto 18 eh, mesiacov. 20 vašich eh, členov predložil deklaráciu pokiaľ ja regionálnu spoluprácu. O regionálnej spolupráci to ma veľmi teší. Je tam konkrétne o región Severného mora, čo je veľmi dôležitá otázka aj pre nás a myslíme si, že e, práve otázka regionálnej spolupráce v rámci Severného mora je dôležitá téma pre predsedníctvo a toto e, vlastne, čo kolegovia predložili, je aj pre mňa istá pomoc. Toľko k energetike. Tretia téma, konkurencieschopnosť. Lepšie integrovaný jednotný e, trh konkurenceschopnosť a inovácie, to je veľmi dôležité, pokiaľ chceme vytvárať hospodársky rast a nové pracovné miesta v Európe. Na to je veľmi dôležité, aby e, sme mali spoluprácu v rámci jednotného trhu. Európske podniky chcú súťažiť na svetových trhoch a preto je dôležité, aby mohli fungovať v najlepších možných e, podmienkach a to znamená, že e, treba sa snažiť o rovnaké podmienky pre naše podniky, čo mu nie je vždy tak. Máme tu teda výzvy v oblasti schopnosti a práve preto sme navrhli tzv. mainstreaming konkurenceschopnosti vo všetkých oblastiach, ktoré sú dôležité na našej agende. A tak to bude aj e, naďalej. Chceme, aby, sa, tak, aby táto vec priniesla konkrétne výsledky pre európske podniky a najmä malé a stredné. Chceme navrhnúť politické um, kroky v tých oblastiach, ktoré sú dôležité pre konkurencieschopnosť, ako napríklad digitálny jednotný trh, jednotný trh a agenda lepšej regulácie. Toto budú tiež hlavné témy, ktoré eh, budú diskutované počas eh, stretnutí eh, Rady pre konkurencieschopnosť vo februári a v maji. Takisto bude aj stretnutie neformálne ministrov, ktorí sú zodpovední za konkurencieschopnosť a toto stretnutie sa bude konať koncom januára. Pokiaľ niektorí členovia parlamentu, niektorí poslanci sa chcú súčastiť eh, týchto stretnutí alebo iných stretnutí, ktoré budeme organizovať na najbližších 6 mesiacoch, to je veľmi radi. Eh, vám to umožníme, aby ste videli, čo sa tam eh, deje, aby ste to potom prípadne mohli využiť aj pre vašu vlastnú prácu tu v parlamente. Vieme veľmi dobre, ako Holandsko, že iba výsledky sú relevantné. Mainstreaming konkurenceschopnosti naozaj má mať konkrétne výsledky, vo februári bude konferencia, pokiaľ ide o energetické intenzívne e, priemyselné sektory, organizujú, e, organizuje komisia. E, to bude veľmi dôležité napríklad aj z hľadiska priemyslu oceliarského a to bude teda dobrý taký litmusový test práve, pokiaľ ide o tento mainstreaming konkurencieschopnosti. Čo ešte konkrétne chceme dosiahnuť počas nášho predsedníctva v štyroch oblastiach, ktoré sa týkajú konkurencieschopnosti a to sú malé stredné podniky, lepšia regulácia, vesmír a digitálny jednotný trh a telekom. Pokiaľ idem o stredné podniky, chcem e, zdôrazniť, že pokiaľ e, má táto agenda konkrétnosti byť úspešná, tak práve e, ten dopad na malé stredné podniky by mal byť najdôležitejší, pretože tie sú pre nás prioritné podpora lepších, lepších rámcových podmienok pre malé podniky je integrovanou časťou priorit predsedníctva v kontexte E, stratégii pre jednotný trh a digitálny jednotný trh e, sú tu viaceré iniciatívy, ktoré chcú vylepšiť situáciu malých podnikov. E, budeme rešpektovať princíp subsidiarity, ale zároveň sa budeme snažiť riešiť otázky malých a stredných podnikov, teda ich potrieb. Um, napríklad má prístup k financovaniu, lepšia regulácia, lepší prístup k trhom a e, školenia a zručnosti. Potom ďalšia téma lepšia regulácia. Chcem sa e, sústrediť e, na jednak e, možnosti kvantitatívnych metodológií, pokiaľ monitorovanie výsledkov REFIT v rámci REFIT scoreboardu a vytvárania cieľov chceme takisto, aby nová legislatíva vždy bola taká, že je pozitívna pre budúci rozvoj to je ten future proof legislation a potom chceme využívať dopadové štúdie v rámci rady, aby sme posilnili práve e, mainstreaming konkurencie schopnosti. Dopadové štúdie sú vždy veľmi dôležité, pretože chceme dosávať konkrétne výsledky a e, hodnotenia to sú vlastne, alebo tie dopady to sú vlastne tie výsledky. Vesmír. Vesmír je tiež priorita v rámci konkurencie schopnosti. Pre, pretože ide tu o optimálne e, využívanie dát v rámci vesmíru a v rámci teda programu Space a pripravíme viaceré e, prípadové štúdie pre e, taký dokument predsedníctva v tejto oblasti, pričom e, výsledky tejto diskusí potom budú slúžiť ako vstup pre vesmírnu stratégiu EÚ a chceme týmto spôsobom e, prispäť aj k e, vzťahu medzi EÚ a ESA. Tieto témy budú tiež riešené aj počas e, Rady pre konkurencieschopnosť, ktorá bude v máji. Ďalej digitálny jednotný trh a telekom. Určite vás nemusím presvedčať o tom, že je dôležité, aby sme mali digitálny jednotný trh, ktorý bude dobre fungovať, aby sme mohli plne využívať potenciál európskej digitálnej ekonomiky. Eh, máte k tomu pripravenú aj správu a tam sa tiež o tom hovorí, e, eh, aké to dôležité. Teším ma, že to chcete mať tak integrálne prepojené medzi ITRE a IMCO a teší ma, že e, ste takýto ambiciozný a že chcete spolupracovať s nami aj na e, stratégii pre digitálny e, trh. Budeme sa aj venovať na majovej rade pre schopnosť a takisto na rade pre e, telekomunikácie a konkrétne sa budeme venovať téme digitálneho jednotného trhu a digitálnej agendy. Myslím, že je veľmi dôležité, aby e, aj naďalej digitálny jednotný trh e, prispieval k nárastu digitalizácie v rámci podnikov a priemyslov. Napríklad momentálne menej ako 2% malých stredných podnikov využívajú tie naozaj pokročilé digitálne technológie, čiže táto modernizácia e, európskeho priemyslu je e, dôležitá, súčasťou jej je aj táto e, digitalizácia. Potom telekomunikácie, samozrejme bez konektivity žiaden digitálny jednotný trh poriadne neexistuje, taký, kde by mohli podniky a vlády a občania dobre komunikovať a interagovať. Na to je potrebné, aby boli splnené viaceré podmienky a Mm, povedzme, stimuly. E, preto je veľmi, veľmi veľkou prioritou pre nás reforma regulačného rámca, pričom očakávame návrh komisie ku koncu tohto predsedníctva a e, dúfame, že rokovania v tejto veci sa začnú čo možno najskôr pracujeme na tom už aj spolu so Slovenskom. Ako predsedníctvo budeme pracovať aj na e, rokovania, pokiaľ ide o, tých, e, o to spektrum 700 MHz. Momentálne sa to využíva na vysielanie, ale možno do budúcna aj e, pre mobilný e, broadband, takže to je tiež relevantná téma, kde chceme dosiahnuť e, pokrok. Potom e, v zostup digitálnych platform chceme e, sa venovať aj diskusii o digitálnych platformách, tak aby sme zoh, zohlia, v tejto oblasti nejakým spôsobom zohľadnili aj e, výzvy, aj pozitívne príležitosti vyplývajúce z takýchto digitálnych platform, aj v USA napríklad, že to je teraz veľká téma. Takže na záver predstavil som priority e, holandského predsedníctva v oblastiach energetiky, konkurenceschopnosti a telekomunikácií. Uistujem vás, že Holandsko bude pracovať veľmi úsilovne na tom, aby sa zorganizovalo predsedníctvo, také, ktoré bude profesionálne efektívne, aby bolo spolným partnerom, ktorý môže podporovať Európsku úniu a jednotný trh. Nebudeme teda pracovať iba ako predsedníctvo tých 6 mesiacov, ale budeme sa veľmi intenzívne snažiť spolupracovať aj v rámci toho tria so Slovenskom a s Maltou. Uistujem vás, že rešpektujem úlohu Európskeho parlamentu a Budeme sa veľmi snažiť aj s kolegami, aby sme mali dobrú plodnú spoluprácu s, konkrétne s vami, s Európskym parlamentom. Som veľmi rád, že som tu dnes mohol vystúpiť a samozrejme veľmi sa teším a som zvedavý na to, čo vy mne e, poviete, aké máte názory, aké máte priority. E, zatiaľ z mojej strany všetko. Ďakujem pekne, pán Buzek. Ďakujeme veľmi pekne, pán minister Henkam, za e, vaše rozsiahle vyjadrenia. Potlesk je dobrým znamením. Ďakujeme, že ste takto rozsiahlo spôsobili naše diskusie o prioritách holandského predsedníctva, najmä v oblasti IKT, energetiky, priemyslu, vesmíru a tak ďalej. Toto všetko sú pre nás veľmi dôležité oblasti, vaše portfólio veľmi široké, portfólio vašej vlády. Teda z nášho pohľadu je veľmi dôležité udržovať s vami v kontakty Teraz e, sa obraciam na koordinátorov alebo na poverené osoby, aby sa vyjadrili v mene politických skupín v dĺžke možno dvoch minút, ak by sa vám to podarilo, kolegovia. Pán Eler, v mene EPP. Najskôr sa chcem poďakovať za to, že ste prišli do nášho výboru dnes ja by som chcela ešte raz zdôrazniť, že nás veľmi potešilo, že holandské predsedníctvo sa už vopred pripravovalo. Myslím, že prebehlo viacero rôznych eh, stretnutí na, uni, na úrovni ministrov aj parlamentov. Očakávania e, spojené s holandským predsedníctvom sú teda dosť vysoké, bez toho, aby som nejako vyvolával dojem, že parlament eh, sa vždy venuje výlučne len programom míňania európskeho rozpočtu. Mm, by som chcel predsa len poukázať na body, ktoré ste spomenuli. Napríklad otázka digitálnej agendy a s tým súvisí infraštruktúry v Európe, alebo tiež otázku vesmíru, teda respektíve plnenia mm, takýchto aplikácií v praxi sú s tým spojené isté očakávania. Ja sa chcem opýtať, eh, aj v kontexte revízie viacročného finančného rámca v minulosti sme práve predsa eh, krátili financovanie práve týchto programov. Connecting Europe eh, je natoľko krátenou financovaním, že už sa to ďalej ani nedá už e, je naozaj problém e, zacho- zachovať a zaistiť e, tú najnevyhnutnejšiu infraštruktúru, čo sa týka vysokorýchlostného internetu. Napríklad prakticky o polovicu sa znižilo financovanie týchto programov a takisto došlo k obezať financovania programu Cezar, Earnspace. Teda v prvom kole týchto rozpočtových škrtov, ktoré isté, že sú potrebné, nie je pochybnosti o tom, že takéto škrty sú potrebné v obrovskom rozpočte, ale priority pri týchto kráteniach rozpočtu e, sa položili práve do tých oblastí, ktoré súvisia s infraštruktúrou, s investičnými oblastiami, s budovaním nových technológií. Teda môžeme očakávať, že holandské predsedníctvo e, vo veci revízie VFR stanoví isté priority, ktoré súvisia s týmito programami. Táto strednodobá revízia, napríklad nástroja Spájame Európu, by sa mala oživiť, že by sa to malo opätovne posilniť, teda práve programy, ktoré súvisia s technológiami, s infraštruktúrami by sa mali o mnoho viac podporiť. Štrukturálne fondy, a polospodársky e, fond v takýchto kráteniach zatiaľ neboli obsiahnuté a podľa nášho názoru by sa to malo zmeniť. Ďakujeme pani pán Brent v mene SAD. Ďakujem, vážený pán minister. Ja k vám prehovorím našim spoločným materinským jazykom a to s veľkým potešením. Mám dve otázky, ak dovolíte. Chcela by som nadviazať na to, čo povedal pán Ehler. Holandské predsedníctvo si stanovilo viacero priorít a tiež e, e ste zaviedli kľúčovú terminológiu, ako sme počuli z vašich úst. Chcete, aby sa veci začali vnímať triezvejšie, aby sa dosiahli úspory, kde je to len možné. Ja sa teda chcem opýtať, keď hovoríme o konkurencieschopnosti, pracovných miestach, raste, o tom ste hovorili s veľkou podporou našej skupiny, ale tu je dôležité zaistiť, e, aby v EÚ a v členských štátoch bola možnosť investovať. Nepodarí sa nám zaistiť e, fungovanie jednotného trhu, ak nebudeme schopní prispôsobiť našu ekonomiku týmto novým okolnostiam. Musíme to teda vnímať v kontexte túto snahu úspory. Musíme totiž byť schopní investovať ďalej, čo sa týka e, klímy a energie. Spomenuli ste to aj vy sám. Myslím, že Európska únia môže byť hrdá. To sa týka aj komisie, e, na to, čo sa dosiahlo v Paríži. Myslím, že dohoda je dobrá, dokážeme obhájiť. Jasne sa tam uvádza, že to navýšenie teploty chceme obmedziť e, na úroveň pod 2 stupne, ale vieme, že ak to chceme splniť aj ostatné ciele, bude potrebné investovať do obnoviteľných zdrojov energie a dosiahnuť energetické úspory. Teda musíme zmeniť ich zmýšľanie v tejto oblasti, aby sme dokázali plniť tieto záväzky. No a v neposlednom rade Všetky tieto témy sú mi blízke, ale táto e, naozaj mimoriadne spomenuli ste regionálnu spoluprácu, aby sa mohli spustiť nové projekty. Chystá sa aj stretnutie o horizonte. Ja sa chcem opýtať veľmi konkrétne, aké plány máte v oblasti um, spolupráce na projekte veternej energie na území Severného mora. Myslím, že je dôležité, aby holandské predsedníctvo toto vnímalo ako prioritu ďalej v mene skupiny ALDE. Pani Pán Juvenhuizen. Ďakujem. Pán predseda. Aj ja využijem túto príležitosť v najbližších 6 mesiacoch a budem hovoriť eh, často po holandsky. Chcela by som sa opýtať najskôr pána ministra Kampa eh, na tému vesmíru. Eh, na úvod ste uviedli, že uznávate, že existujú problémy v spolupráci medzi EÚ a USA. Teda chcem sa opýtať, e, aké konkrétne riešenie navrhujete. Vo, vo vašom úvodnom prihovore ste spomenuli, že legislatíva musí byť odolná aj do budúcná. Myslím, že musí obsahovať aj aspekty súvisiace s vesmírom, e, ktoré budú platné v budúcnosti. Napríklad využívanie satelitných údajov nám môže pomôcť monitorovať situáciu. To sa zatiaľ ešte vôbec nezohľadňuje. Bolo by to podľa nášho názoru aj cenovo výhodnejšie, ak teda chceme, aby legislatíva bola v aktuálnej budúcnosti mala by obsahovať aj aspekty vesmíru. Ďalej, vo vašich prioritách sa objavujú aj vyjadrenia o inováciách, e, tak sa tu spomínajú kvantové technológie. Vy e, iste celkom dobre viete, že v Holandsku sme známi tým, e, nielen tým, čo robíme v oblasti marihuany, ale tiež máme prelomové výsledky z univerzitného výskumu v týchto technológiách. Chcem sa teda opýtať, čo presne chcete urobiť v priebehu holandského predsedníctva tejto veci a nakoľko sa naozaj budete snažiť zaistiť, aby Európska únia v tomto smere mala spoločnú agendu. Ďakujeme pekne, pani, pani Juvenhuizen. Možno som predsa len trošku zlepšil svoju výslovnosť eh, vášho priezviska. Pán Henkel teraz prehovorí v mene skupiny ECR. Pán Henkel je zároveň ako podpredsedom. Eh, vážený pán minister, hovorili ste o konkurencieschopnosti a Zrejme takmer nikto tu medzi nami e, o tom nepochybuje. Spomínam si, pred niekoľkými rokmi holandská vláda zverejnila veľmi zaujímavý zoznam bodov, ktoré podľa ich názoru mali výrazne znižiť byrokraciu v Európe. Bolo to asi pred 4-5 rokmi a bolo tam asi 60 až 70 bodov na tomto zozname, ktoré holandská vláda navrhovala zmeniť v snahe znižiť byrokraciu. Ja sa chcem opýtať, čo sa stalo s týmto zoznamom a ďalej, či vaše predsedníctvo sa naďalej bude venovať bodom, ktoré boli vsenuté v tomto zozname. Ďakujem. Ďakujem. Ďalej v mene skupiny zelených dostal slovo pán Turmes. Ďakujem, vážený pán minister. Moja prvá otázka sa týka Severného mora. Ja som eh, spolu koordinovala dokument, ktorý vám neskôr odovzdáme. Bez toho, aby sme zachádzali do podrobností, eh, chcem sa chcem opýtať, či ste už začali nejakým spôsobom oslovovať kolegov aj krajiny, ktoré sú práve v regióne Severného mora. Čo podľa vás sú tie najzásadnejšie body, v ktorých by sme mohli získať eh, väčší politický vplyv Myslím, že máme obrovský potenciál eh, využiť veternú energiu zo Severného mora. Je tam obrovský potenciál aj skombinovať eh, silu rôznych energetických trhov tým, že sa spojí práve eh, sila všetkých severských krajín. Teda, kde sú podľa vás prekážky tejto spolupráce? Ak dovolíte, ešte by som chcel položiť druhú otázku tá súvisí s projektom eh, Nord Stream. Vieme, že holandsko-britská spoločnosť Shell je jedna z eh, propagátorov tohto projektu tu v parlamente. Myslím, že ak by sa hlasovalo, zrejme by 80-85 poslancov eh, sa vyjadrilo, že projekt Nord Stream, teda ak sa nedosiahne nová dohoda medzi Ukrajinou a Ruskom o preprave plynu, že by to nebol reálny projekt z geopolitických dôvodov, ale tiež dôvodov bezpečnosti dodávok. Mm, najmä kolegovia z Srednej a Východnej Európy to zrejme takto vnímajú. Ja sa teda chcem opýtať, či by to nebola pre vás relatívne jednoduchá téma Ukazuje sa, že v najbližších 10 ročiach bude potrebný ďalší plyn, čo sa týka dodávok, ale ako podľa vás môžeme dosiahnuť nejaký kompromis v tejto veci Nord Streamu? Táto téma je totiž spojená s veľkým tlakom a to práve v čase, keď potrebujeme e, čoraz väčšiu solidaritu zo strany rôznych krajín. A ďalej v mene GUE dostáva slovo e, kolega Silikiotis. Ďakujem, pán predseda. Najskôr mm, by som chcel pozdraviť eh, pána ministra Kampa. Teší nás, že ste prišli a tiež oceníme program holandského predsedníctva. Priority Holandska obsahujú aj vytvorenie nových pracovných miest, udržateľný rast a podporu výskumu a inovácií, najmä eh, podpora elektrinných podnikov. A nás veľmi teší, je dôležité, aby sa Podporuje najmä opatrenia, ktoré naozaj dosiahnu zmenu v reálnej ekonomike, bojovať proti nezamestnanosti mladých a taktiež také opatrenia, ktoré budú podporovať rast. Ale vážny pán minister, tieto ciele si preto stanovili už aj rôzne iné predsedníctva pred vami. Kedy, prosím, sa dočkáme konečne výsledkov? V súčasnosti tak to vidíme aspoň my, sa presadzujú skôr politiky úspor, neoliberálne politiky a preto sa chcem opýtať, ako sa chcete odlíšiť vy ako holandské predsedníctvo od ostatných na to, aby sa tieto ciele naozaj splnili. Ďalej po druhé. Energetická únia. To sa tiež e, uvádza v zozname priorít a spomenuli ste to aj vo svojom úvodnom slove. V Európskom parlamente sme v novembri schválili tejto veci dokument a tam sa uvádza, že energia je verejným statkom a to znamená, že EÚ musí dbať o to, aby sa plnili energetické ciele, teda musia sa tieto ciele plniť najmä preto, aby sa riešil problém energetickej chudoby. Vy však zdôrazňujete aj to, že by sa mali podporovať aj strategické infraštruktúrne prepojenia a to v záujme občanov a tiež s cieľom prepojiť lepšie regióny. Možno by ste sa mohli vyjadriť k tomu, ako vaše predsedníctvo konkrétne bude plniť tieto ciele. A ešte posledná vec. Tu v parlamente sa často hovorí, že je dôležité dosiahnuť pokrok aj v oblasti Stredozemného mora, aj vo východnom regióne Stredozemného mora. Aj toto sú totiž veľmi dôležité regióny pre EÚ. V súčasnosti podpredseda Komisie pre EÚ, ktorý má na starosti energetickú úniu, práve teraz je na Cypre a tam sa uviedlo, že tieto energetické zdroje sa musia využívať o mnoho viac. Ja sa chcem opýtať, či máte nejaké konkrétne plány aj v tejto veci ako predsedníctvo. Ďakujeme. Pani Barbara Kapel v mene skupiny ENF. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj vám, pán minister Henkamp. E, Viedrili ste sa dnes, že holandské predsedníctvo e, bude poznačené veľkými témami, e, väčšieho prepojenie s občanmi, taktiež inovácie, rast pracovné miesta, že toto budú témy, ktoré budú veľmi vysoko no zozname vašich priorít. To máte celkom iste dobre obsiahnuté aj v kontexte aj činnosti nášho výboru, teda témy energetiky, konkurenceschopnosti, telekomunikácií, aj digitálneho vnútorného trhu. Veľmi dobre ste to popísali. My e, sa týmto témam intenzívne verujeme. Aj v oblasti energie ste sa vyjadrili, že plnenie energetickej únie je na zozname vaš- vašich priorít. Vyjadrili ste sa k novému nastaveniu trhu s energiou, taktiež energetických známok. Máme viacero správ, ktoré sa chystajú a ktoré budú podstatné v tomto procese. Teda teší nás, že sa budete tento téma venovať ďalej eh, v oblasti digitálneho vnútorného trhu. Tu sme práve schválili správu. Eh, to bude plnenie naozaj mimoriadne dôležité. Hovorili ste aj sám, že tam ide o digitálne platformy až k vytvoreniu európskeho cloudu. A tretia vec v tomto kontexte sa týka revízie telekomunikačného rámca. Aj to bude mimoriadne dôležité, najmä harmonizácia pridelovania frekvencií. Toto všetko sú veľmi dôležité um, aspekty uh, pre konkurenceschopnosť Európy. Vyjadrili ste sa, že uh, E, vy vnímate konkurenceschopnosť ako jednu z najvyšších priorít, to nás teší, ale to nám už povedalo viacero predsedníctv, By ste sa vyjadrili, že Európa je e, teraz postavená voči voči veľkej osiliarskej kríze, svet sa mení. Ja sa chcem opýtať, čo presne chcete urobiť e, v oblasti konkurenceschopnosti, aby táto konkurenceschopnosť bola zlepšená a po druhé, aké konkrétne opatrenia chcete predložiť v prospech malých stredných podnikov. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Kapel. Toľko teda prvé kolo v mene politických skupín. Teraz by sme dali slovo späť pánu ministrovi, aby sa pokusil odpovedať na tieto otázky. E, ďakujem, pán Buzek. Čiastočne odpoviem po holandsky a čiastočne po anglicky, ak dovolíte. Pán Ehler nám povedal, čo si myslí o revízii viacročného finančného rámca, o jej význame. Ja som veľmi pozorne počúval slova pána Elera a myslím, že má pravdu v tom, že investície sú kľúčové. Aj iní to napokon zopakovali. Myslím, že v Európe neinvestujeme eh, dostatočne, keď sa porovnáme napríklad s USA. Musíme to nejako riešiť eh, a preto to, čo urobil pán Juncker z programu EFSI, veľmi eh, podporujeme. Revízia VFR, ako iste celkom dobre vie pán LR, lepšie ako ja, je súčasťou 7-ročného programu a je dôležité vyhodnotiť tento program, vyhodnotiť, aká je aktuálna situácia a či sú potrebné nejaké zmeny v tejto chvíli. Teda je dôležité uvedomiť si, že tento rok dôjde k vyhodnoteniu týchto 7-ročných programov a uvidíme, aké výsledky tento proces vyhodnocovania prinesie. Isté, že vy celkom iste viete lepšie než ja, že Európska komisia potom eh, bude mať na starosti predkladanie návrhov. Je to však téma, ktoré venujeme veľkú pozornosť a rozhodne tak budeme robiť aj naďalej. Pani pán, pani pán Bremt sa pýtala, respektíve zdôraznila rozdiely v investíciách eh, eh, medzi USA a EÚ. Aj pán Eller to napokon spomenul. Ja by som rád zopakoval, že pripisujeme veľký význam tomto nedostatku investícií. Ak totiž nebudeme investovať viac, prejaví sa to na nedostatočnom raste v budúcnosti. Musíme teda venovať dostatočnú pozornosť investíciám už teraz, tak ako sa o to snaží aj pán Juncker v Európskej komisii s podporou Európskeho parlamentu. Pani Farm Bremt spomenula úspory, tie sa jej veľmi nepáčia. Ja by som jej možno mohol ako útechu povedať, že pri snahe úspory Máme na mysli najmä k prístup k samotnému predsedníctvu. Našim cieľom nie je míňať obrovské sumy peňazí, respektíve vyvíjať obrovský tlak na parlament a komisiu. Snažíme sa predovšetkým hrať pozitívnu úlohu v celom procese prospech eh, celej EÚ. Budeme sa snažiť o to, aby sa zdôrazňovala potreba investícií. Pani van Brent spomenula aj ciele, ktoré sa týkajú eh, problému klimatických zmien. Takže tie ciele, ktoré máme, sa zdajú nedostatočné a myslím si, že potrebujeme ambicioznejšie ciele. Áno, toto je určite dôležitá téma aj pre komisiu ktorá pripravuje konkrétne návrhy, ale ja si tiež myslím, že je dôležité, aby tie cele, ktoré už máme, ktoré sme si stanovili, aby sme najprv dosiahli tie, aby sme ich najprv implementovali. A toto platí aj pre členské štáty, ale aj pre EÚ. Ďalšia dôležitá téma, o ktorej hovorila pani van Brempt, to je Severné more a jeho čo najlepšie využitie v oblasti energetiky a ďalej potom energetické a klimatické ciele Európy. Ja o tom budem ešte pozajtra s niektorými z vás presnejšie hovoriť a chcem povedať, že zdieľam váš názor. Pani van Nieuhausen hovorila o e, vesmíre a o tom, čo sa deje v tejto oblasti. Ja si rovnako ako vy myslím, že e, informácie, ktoré môžeme zozbierať z vesmíru, sú veľmi relevantné z hospodárskeho hľadiska pre eh, nás, aj pre našu planétu. Povedali ste taktiež, že musíme zaistiť, aby legislatíva v Európe bola vhodná aj do budúcnosti. Musí byť taká space-proof. A máte pravdu. S tým súhlasím. Taktiež ste hovorili o kvantovej technológii. Ja sa tým zaoberám, zaoberajú sa tým aj viaceré členské štáty EÚ, napríklad v Spojenom kráľovstve, v Nemecku, v Rakúsku sú rôzne inštitúty, ktoré sa tým zaoberajú, ale aj v Holandsku. Pokladáme to za veľmi dôležité, aby sa Európa celkovo na túto tému sústreďovala. No a máji na Rade pre konkurencieschopnosť. Taktiež budeme o tom hovoriť. Prebehne tam výmena názorov hľadom súčasnej situácie, hľadom súčasných technológií. A uvidíme, ako sa Európa zatiaľ zasadzuje v tejto oblasti a čo by sme ešte viac mohli urobiť v budúcnosti. Takže pán Henkel a jeho otázka. Pýtali ste sa na ten náš zoznam. No už. Hm, detailne vám to nepoviem. Takže podstata, alebo nejaká časť tohto zoznamu bolo to, že si myslíme, že Európa mala postupovať um, ako veľký celok vo veľkých veciach, ako malý celok v malých veciach. No a taktiež o tom možno hovoril aj pán Juncker. Čo sa stalo s týmto zoznamom? Tak pretavuje sa do stratégie pána Junkera a pána a komisie a myslíme si, že ten zoznam bol úspešný a že vedol k určitým výsledkom. Pán Turmes. Neviem, ako to mám vysloviť. Ste z Luxemburska, mám to vysloviť po nemecky alebo po francúzsky. No, pán Turmes hovoril o tom, aké sú naše šance v Severnom mori, pán Turmes. Tam sú skutočne rozsiahle možnosti, ale nie len čo sa týka e, napríklad plynu, ale čo sa týka veternej energie. No a nejaké špecifické plánovanie pre Severné more, prepojenie s pevninou. Tam je treba poriešiť rôzne technické problémy. Taktiež údržba už tých zariadení, ktoré sme tam vybudovali, ktoré tam budujeme. Je treba byť skutočne razantnejšie v tejto oblasti, než postupujeme v súčasnosti. Aj treba, aby sa aj v rámci regiónov v Európe v oblasti energetiky lepšie spolupracovalo. Určite je potenciál. Toto je dobrý príklad pre túto oblasť a my budeme venovať pozornosť tomuto príkladu, ale aj iným príkladom v Európe, čo týka regionálnej spolupráce. Pán Turmes taktiež hovoril o Severnom brúde Nord Stream, o príslušnej iniciatíve. Ako viete, tak táto iniciatíva nie je e, nejakým e, zdvojením úsilia zo strany e, Európskej komisie. Je to súkromný projekt a preto rozhodnutia padnú na súkromnej úrovni, pretože tam sú príslušní investory. Ale Európska rada nedávno zistila som analýzy, že bude že toto bude zapadať do tretieho energetického balíčka Európskej únie a taktiež do súčasnej, súčasne platnej európskej legislatívy a príslušných cieľov. Toto si myslím veľmi dôležité, že to Európska rada takto objasnila, takto jasne povedali, ako vyzerá situácia aj príslušným spoločnosťam, ktoré sú zapojené do tohto projektu. No a uvidíme, ako to bude vyzerať v nadchádzajúcom období. Pán Cikliotis hovoril o malých a stredných podnikoch. Ja som bol pred pár mesiacmi v Atenách a hovoril som s predstaviteľmi malých a stredných podnikov v Atenách o tom, aké majú možnosti v Grécku, aké majú ambície, aké možnosti má Európa, aby ich podporila. Oni sa cítia dobre podporovaní zo strany vlády gréckej. od pán Silikiotis nehovoril len o Grécku, ale hovoril aj o Európskej únii ako takej. A my všetci vieme, že keď hovoríme o podnikoch, o priemysle, tak najdôležitejšou časťou sú práve malé podniky. Malé podniky sú chrbtovou kosťou nášho hospodárstva, nášho priemyslu a to znamená, že sú tu špecifické oblasti vo vzťahu k malým a stredným podnikom a predovšetkým startupom. A toto je dôležité aj pre naše holandské predsedníctvo v nadchádzajúcich 6 mesiacoch. A predovšetkým je to otázka prístupu k financiám, prístupu na trh, ďalej lepšie riadne správanie, predovšetkým čo sa týka malých podnikov. Tam musíme mať veľmi triezve pravidlá, o tom hovorila pani Van Bremt. A taktiež je dôležité, aby sme venovali pozornosť školeniu, vzdelávaniu, schopnostiam a holandské predsedníctvo podporí sieť Um, zástupcov zastupcov malých stredných podnikov a budeme taktiež chcieť, aby títo zastupcovia prispievali do, do celého procesu, aby malé stredné podniky mohli lepšie fungovať v rámci Európy, pretože pokiaľ chceme byť e, v budúcnosti úspešní, mať dobrú zamestnanosť, pracovné miesta, rast, tak musíme podporať malé stredné podniky. To je v našom všeobecnom záujme. Ďalej, pani Kapel. Pani Kapel taktiež hovorila o energetickej únii, o, o telekome. Máme tu telekomový rámec a čo to zmení do budúcnosti. A ja súhlasím s tým, čo hovorí pani Kapel, čo sa týka energetickej únie, čo týka toho telekomového rámca, tak prídu návrhy Európskej komisie až, až na konci nášho predsedníctva. My sa pokúsime pre ne pripraviť vhodné prostredie. Budeme o tom diskutovať v priebehu niektorých, niekoľkých schôdzí v rámci nášho predsedníctva a budeme tejto problematike venovať veľkú pozornosť, pretože si myslíme, že to je zásadný prvok pre mm, rozvoj v digitálnej oblasti v Európe do budúcnosti. Často je, toto je taktiež dôležité pre naše hospodárstvo ako také. A ďakujem pani Kapel za jej vyjadrenie. Ďakujem. Teraz e, jednominútové prejavy zo strany kolegov. Takže máme tu šiestich kolegov, ktorí sa prihlásili do diskusie. Vidíte, že už skoro sme presiahli pridelený čas, takže každý len krátko. Pán Herbrandy, Ďakujem. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj pánu ministrovi Kampovi za to prvé kolo otázok odpovedí. Vy ste na úvod citovali pána predsedu Junckera, že by sme mali postupovať ako veľký vo veľkých veciach, ako mali v malých veciach. My si sa určite shodneme na tom, že energetika, to je oblasť, kde by sme mali byť veľkí. Takže moja prvá otázka je, čo urobí holandské predsedníctvo, aby zaistilo, že EÚ bude veľká v oblasti energetiky, že vytvoríme veľkú energetickú úniu. Jeden z kľúčových prvkov energetickej únie je dobré riadenie a spravovanie a ja si myslím, že pokiaľ sa budeme zúfalo pridržiavať e, princípov národnej zvrchovanosti, tak toto povedie len k závislosti e, od ruského plynu a ruskej ropy. Takže si myslím, že čím silnejšia energetická únia, čím lepšie. No Ale keď sa pozerám tak na závery rady, tak tam to nevyzerá príliš ambiciozne. Napríklad, národné klimatické energetické plány budú štartované až v roku 2021, takže mám otázku. Holandské predsedníctvo, chcete tomuto prikladať väčšiu dôležitosť, väčšiu urgentnosť, napríklad to predsunúť z roku 2021 do roku 2017 alebo 2018? Ďakujem, pán Schaffhauser. Ďakujem pekne pán minister. Všetko sú to zaujímavé veci, ale ako minister hospodárstva určite sa e, do toho vyznáte. Tie investície idú dole, malé stredné podniky majú čoraz menej investícií od bank, e, taká je realita. Takže mám na vás otázku, ako financovať tieto projekty v oblasti energetiky, energetickej únie, ako financovať podporu malých stredných podnikov ako financovať politiku vesmírnu, respektíve aj tie ambiciozne e-technológie. No, pokiaľ ide o tieto otázky, myslím si, že bolo by treba zmeniť mm, politiku ECB, aby bol quantitative leasing, aby sa naštartovalo hospodárstvo, no, hospodárstvo Ehm, mm, pretože to, čo, o čom hovoríte e, vy, ináč tá pridaná hodnota e, nebude žiadna. E, čiže je to na vás, aby teda ECB mala takúto inú politiku, inú, než bola doteraz. To možno aj stane. Ďakujem. Merci, monsieur le président. Euh, monsieur le ministre. Pán Martin, ďakujem pekne, pán minister treba ísť e, rýchlo, takže idem konkrétne e, e, k situácii v ocelárskom priemysle v Európe. Vieme, že tu je zo strany Číny naozaj situácia veľmi neferovej hospodárskej súťaže, tam sa znižili ceny o 50%, čiže ako môže, by, môžeme byť konkurencieschopní, pokiaľ ide o krajinu, ktorá nie je teda trhovým hospodárstvom, ktoré, kto, e, ktorá nerešpektuje základné princípy e, medzinárodné, čiže toto je veľmi vážna záležitosť. Čo chcete spraviť vy v najbližších dňoch na to, aby tieto neférové, e, neférová hospodárska e, súťaž zo strany Číny E, sa skončila. E, ja na našej rade už nechcem, aby sme sa museli o tejto istej veci stále rozprávať. Juncker povedal, že e, teraz je to na rade, na ministroch priemyslu jednotlivých krajín. Čiže čo tým chceme spraviť? Naozaj, toto je urgentná situácia. Čo v najbližších dňoch s tým spravíme? Ďakujem pekne, pani Nibla. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán minister Kamp, ja vám e, želám veľa šťastia, príjemný polrok vašho predsedníctva. Takže poprvé vo februári organizujete konferenciu ohľadom priemyselných odvetví, ktoré sú narušené na, na energiu. E, máme veľa takýchto odvetví, e, rôzne chemické odvetvie, výroba ocele, papiera a tak ďalej. Takže máme tu aj konkrétne návrhy, napríklad v oblasti e, emisných povolení a tak ďalej, ktoré sú veľmi dôležité v tejto, e, v tejto súvislosti. Takže e, pred, očakávam dosť od tejto konferencie. Ďalej, čo ste hovorili, malé a stredné podniky, tým sa budete veľa venovať. Ja chcem povedať len toľko, že v Európskom parlamente sme minulý rok odsúhlasili veľkou väčšinou správu o rodinných podnikoch. A takže myslím si, že by ste mali pamätať aj na takéto typy e, podnikov a zohľadniť ich vo vašich plánoch. Ďakujem, pani Kalas. Ďakujem. Pán minister, párkrát ste zdôraznili, že prepracovanie telkomového rámca je jedno z priorít holandského predsedníctva. Avšak vieme, že rada to tak nevidí a väčšina členských štátov to chce ponechať situáciu tak, ako je. Takže ja sa chcem opýtať, ako plánujete presvedčiť radu a členské štáty, aby postupovali v tejto oblasti, aby sa tento rámec prepracoval. Ďakujem pani Toja, naša podpredsednička. Ďakujem. Takže mám len dve otázky pre pána ministra. Poprvé, digitalizačný proces v priemysle je dôležitý. Vidíme, že stále viac sa to premieta do výroby tovaru, ale hovoríte, že sú tu národné politiky a že by tak nemalo byť, ale vyzerá to, že to nie je vašou prioritou. Druhá vec. Hovorili ste o návrhoch komisie, ktoré by mali byť predložené. Ja som o tom nič nepočula. No a ja vám chcem pripomínať, že v parlamente sme schválili text na túto tému a rozprávali, viedli sme dialog aj s radou, takže my máme, sme predbežne pripravení na ďalšie kroky a očakávame nejaké všeobecné oznámenia, ale nevieme, či teda digitalizácia Európy bude zaradená na váš program ako priorita pán Butikofer. Ďakujem, ďakujem za vašu prezentáciu. Pán minister, nuž, väčšinou máme tendenciu rozprávať o, hlavne o tých veciach, e, ktoré nám naviac chýbajú. A vy ste najviac hovorili o konkurencieschopnosti. Nepočítal som to, ale možno 30 až 40 krát ste toto slovo spomenuli, ale vôbec ste nehovorili o udržateľnosti, ktorá podľa rozhodnutí tohto parlamentu by bola druhým tiež veľmi dôležitým aspektom rozvoja nášho hospodárstva, predovšetkým nášho priemyslu. Znamená to, že si myslíte, že udržateľnosť už je ošetrená dostatočne? My si v tomto parlamente zvykneme myslieť, že udržateľnosť pomáha zaručiť e, konkurencieschopnosť do budúcnosti. A preto je dobré, že hovoríte o e, odvetviach, ktoré sú náročné na energiu, ale taktiež o tých ostatných odvetviach by ste mali hovoriť. To by nám pomohlo určite v tejto oblasti. A ešte jednu vetu, pán predseda. Pán minister, mňa by zaujímalo, ako nám vysvetlíte, že si myslíte, že pokiaľ Čína dostane e, e, status trhového hospodárstva, takže to pomôže podporiť konkurencieschopnosť Európy. Ďakujem. A teraz pán minister, prosím. Takže záverečné pripomienky. Ďakujem. Takže najprv by som povedal niečo k tomu, čo povedal pán Herbrandy. A pán Herbrandy hovoril o téme riadenia a správania v súvislosti s energetickou úniou a myslí si, že rada sa nestanovila žiadne ambiciozne ciele, čo sa týka energetické únie. Ja sám Mám ale dojem naopak, že rada stanovila veľmi ambiciozne cieľa v tejto oblasti. Členské štáty vedia, nakoľko je dôležitá energetická únia pre Európu a pre ich vlastnú budúcnosť. A taktiež e, je dôležitá, preto by sme dosiahli klimatické cele, ktoré sme si stanovili. A pokiaľ považujete energetickú úniu za dôležitú, tak aj riadne správne v tejto oblasti samozrejme je tiež dôležité v tejto oblasti sme už zistili, že rada je tejto téme dosť otvorená a túto tému považuje teraz za dôležitú a tie návrhy, ktoré na túto tému prídu, tak tam budeme veľmi radi spolupracovať, aby sme dospeli k určitým výsledkom. Rada už vydala e, závery, kde stanovujú určité usmernenia pre komisiu a na na základ týchto usmerní potom vypracuje komisia konkrétne návrhy, no až uvidíme tie konkrétne návrhy, tak uvidíme ako ďalej. A potom uvidíme teda, čo konkrétne urobíme, aké kroky podnikneme. Pán Schaffhauser povedal, že je dobré mať návrhy, ale všetko bude zavisieť od toho, či nakoniec na to máte finančné prostriedky pre energetickú úniu, pre cesty do vesmíru a tak ďalej. Ja si myslím, že v Európe máme dosť finančných prostriedkov. Teraz sú do určitej miery obmedzené, musia byť, musia napríklad prísť od našich podnikov, našich daňových poplatníkov, ale tých prostriedkov máme dosť. A to je aj úloha politiky. Pokiaľ politika zistí, že chce dosiahnuť určité ciele, tak potom musíme to, čo máme, optimálne využiť pre malé stredné podniky, pre cesty do vesmíru, pre energetickú úniu. Tam je všade veľa projektov a do veľkej miery je tam treba financovanie, ktoré musí byť optimálne využívané. Pán Machta, tak ako pán Lutikofer, hovoril o Číne. A najmä pokiaľ ide o ten ocelierský priemysel. No, to určite je relevantný bod, relevantná téma, pretože naozaj hovoríme tu o ohrození veľkého počtu pracovných miest v Európe. Európska komisia sa pozera na ocelierský priemysel ako na Eh, energeticky intenzívny eh, priemyselný sektor a aj počas eh, holandského predsedníctva chceme sa venovať práve téme oceľského priemyslu a teda tej hospodárskej súťaže z Čí, zo strany Číny, ako ste spomínali. 29. februára máme Radu pre konkurencieschopnosť a tam tiež na programe bude aj tento bod. Pani Toja, vy ste spomínali dôležitosť priemyslu, pokiaľ ide o ten inteligentský priemysel bod 0. E, myšlienka taká, že priemysel by sa mal digitalizovať a proces digitalizácie je veľmi dôležitý e, pre ďalšiu hospodárskú alebo konkurencieschopnosť tak e, nášho hospodárstva. Takže digitalizácia je dôležitá pre e, dôležitá pre priemysel, ale takisto aj pre služby. V viacerých európskych krajinách vrátane Nemecka sú e, realizované viaceré iniciatívy v rámci digitálneho priemyslu a je veľmi dôležité, aby sme o tomto hovorili aj v európskom kontexte a o to ide aj určite holandskému e, predsedníctvu. Pani Nibler takisto hovorila o tých rodinných témach, ktoré som aj ja spomínal, e, o tých rodinných e, firmách, o tých malých firmách. Napríklad aj v Nemecku vidíte, že častokrát malé firmy, nakoniec sa z nich stali veľké medzinárodné firmy, z tých rodinných. A sú dôležitou súčasťou aj malých stredných podnikov a myslím si, že treba, aby sme e, vždy dávali väčší pozor aj právo, alebo venovali sa viac týmto rodinným firmám. V tomto súhlasím s myšlienkou pani Nibler. Potom ďalej je pani Kalas. Vy ste sa pýtali, akým spôsobom členské štáty môžu byť lepšie motivované, ak by spravili nejaký pozitívny prínos, pokiaľ ide o spoluprácu na lepšom rámci pre telekomunikácie. Ja som, som presvedčený, že európske členské štáty môžu veľmi jasne vidieť, že eh, pokiaľ ide o budúcnosť našej prosperity, našich pracovných eh, miest, digitalizácia je eh, mimoriadne dôležitá. Treba dobre využiť digitalizáciu a jednotný digitálny trh v Európe a to si bude vyžadovať práve dobrý telekomunikačný eh, rámec. Potrebujeme dobré telekomunikačné eh, pravidlá a som presvedčený, že eh, Európska rada pre telekomunikácie v tomto prípade také niečo aj spraví, že má na to motiváciu a že členské štáty teda to zvládnu. Budú konkrétne návrhy zo strany komisie a budeme sa tomu určite venovať. Pokiaľ budú uverejnené počas ešte nášho predsedníctva, tak samozrejme budeme sa im aj venovať e, a pripravíme isté usmernenia, e, aj pokiaľ ide o prípadné iné návrhy, ktoré by možno ešte od komisie mohli v tejto oblasti e, prísť. Vážený pán predseda, členovia Európskeho parlamentu by dnes po obede povedali, rôzne veci spomenuli rôzne priority. Je to dobrý základ pre spoluprácu medzi našim predsedníctvom, Európskou komisiou a Európskym parlamentom. Mali sme to spraviť spolu. Výsledky budú môcť byť dostatočné iba vtedy, keď bude dobrá spolupráca. A holandské predsedníctvo spraví všetko pre túto spoluprácu. Ja osobne e, si myslím, že E, Európa je dôležitá, verím v Európu, verím v demokraciu, verím v Európsky parlament a pripravím konkrétne návrhy v spolupráci s parlamentom a e, teda keď ich samozrejme v prvom rade pripraví komisia. Ďakujem pekne teda za možnosť vystúpiť. Ďakujeme. Uh, I hope that we will... Ďakujem. Dúfam, že budeme mať potom možnosť diskutovať možno o týchto témach znovu o 3 alebo 4 mesiace. To bude pre nás veľmi zaujímavé pokiaľ sme nestihli všetky témy prebrať teraz na prvom e, stretnutí, tak e, možno sa k tomu dostaneme neskôr. Ďakujem za vaše vystúpenie a tešíme sa na hĺbšiu spoluprácu s vašim predsedníctvom. Sme presvedčení, že sa nám podarí dosiahnuť dobré výsledky. Ďakujem pekne, samozrejme ja rád budem diskutovať s členmi Európskeho parlamentu o tom, čo sa deje a aj detálnejšie o tom teda hm, hovoriť s nimi, ale tiež e, keď sa chcú so mnou e, stretnúť o 3 mesiace, o 4 mesiace alebo na konci predsedníctva, potom prípadne, aby sme si povedali, či sme naozaj spravili to, čo sme si slúbili a či čo potom aj e, v ďalšom období ako aktívny člen Európskej rady možno spravíme e, tiež. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalšie, ďalej bod číslo 5 na našom programe. Predsedníctvo Rady Európskej únie návšteva pána Sandera Tekera, štátneho tajomníka pre vzdelávanie a kultúru a vedu. Dobrý deň, vítajte medzi nami. Uh, well... Uh, dear Minister, Secretary of State, um, well, uh, you will present a Takže, vážený pán minister, ako sme sa dohodli, vy uh, predstavíte priority, presne sa pokiaľ ide o inovácie, výskum a inovatívnu politiku a samozrejme aj o prípadne e, vzdelávaní, keď ti hovorí, tak to je vždy zaujímavé, nie je to možno náš výbor, ale samozrejme výskum, e, veda, vzdelávanie, to je všetko prepojené, takže asi sa tomu úplne nevyhneme. A každý e, výbor je zodpovedný za teda náš výbor je, je zodpovedný za program Horizon 2020 a my sme obhajovali e, peniaze pre tento program e, počas našej diskusie pred rokom takmer a povedali sme si, že bez výskumu, bez inovácie by bolo veľmi náročné ísť e, ďalej v rámci EÚ e, v témach konkurencieschopnosti. Takže bude to veľmi dôležité, aby sme si postražili tie financie, ktoré sú potrebné pre výskum. A určite by sme chceli pokračovať v tejto diskusii aj s radou. Takže, vážený pán Decker, vážený pán štátny tajomník, ak by ste nám mohli dať taký prehľad hlavných prezent, e, priorit e, holandského predsedníctva počas e, najbližšieho obdobia. Ďakujem e, pekne, pán Buzek, e, vážené poslankyne, vážení poslanci, ďakujem, že môžem tu dnes e, vystúpiť a rád by som chcel povedať, že sa budeme snažiť spraviť všetko e, preto, aby sme dosiahli tie ciele, ktoré v rámci Európskej únie máme a chceme sa pozrieť aj na tie každodenné témy, ktoré sú nás dôležité z hľadiska hospodárskeho rastu, z hľadiska vytvárania nových pracovných miest a pokiaľ hovoríme o výskume a o inováciách a o silnej Európe, tak e, Musíme byť konkurenceschopní voči zvyšku sveta. To je veľmi relevantná úloha. Mám pocit, že veľa ľudí v Európe nad týmito témami aj e, rozmýšľa, rozmýšľa nad tým, či si či nájdú e, pracovné uplatnenie, či budú môcť e, uživiť svoju rodinu, či budeme my v Európe mať taký hospodársky rast, aby sme mohli náš e, E, vôbec životný štýl e, financovať v najvyšších rokoch. Ďalej budem hovoriť po anglicky. A takisto aj na otázky, pokiaľ sa bude dať, e, sa bude snažiť zareagovať po anglicky. Na úvod chcem povedať, že ma veľmi teší pán Buzek, že tu môžem sedieť pri vás, keďže ste boli svojčasovej predsedom Európskeho parlamentu E, to je pre mňa teda veľká česť a ďakujem, že ste ma sem e, pozvali. Nedávno sme sa tu stretli, alebo teda sme sa stretli aj na vlastne recepcii, tej vianočnej recepcii ITRE. E, pripili sme si na ten úspešný rok 2015. Spoločne ste aj s lotickým a luxemburským predsedníctvom dosiahli veľké úspechy minulý rok, teraz už je rok 2016 a teraz je to už na Holandsku a tešíme sa, že budeme spolu e, pracovať na budúcnosti Európy. Ako pravdepodobne viete, e, Holandsko sa nachádza e, v regióne, ktorý má veľmi nízku nadmorskú výšku, dokonca veľká časť krajiny je pod úrovňou mora teoreticky a od začiatku našej histórie sme vždy bojovali s vodov a preto máme veľa všelijakých priehrad a ďalších e, vodospodárských stavieb, e, bariér e, proti záplavám a tak ďalej. V Holandsku máme rôzne záujmy, ale vždy sa snažíme nejakým spôsobom zabraniť tomu, aby nás voda zaliala. A to robíme spolu. A Máme dokonca na to aj jedno slovo, keď spolupracujeme v tomto boji proti vode. To sa povie po holandsky polderen. A to znamená nielen krajina, alebo teda územie, ktoré sme získali z vody, ale znamená to aj taký model, polderový model, čiže ako istá politika prostredníctvom konsenzu. A to e, je politika, ktorá je celkom úspešná. Západné provincie Holandska patria medzi najviac urbanizované v Európe. Máme partnerov na celom svete a naša viera e, v silu spolupráce z nás spravila otvorenú spoločnosť, podnikavú spoločnosť, ale v prvom rade spoločnosť, tak povediať, s, so suchými e, nohami. Ja myslím, že toto isté platí aj e, vo vede. Myslím, že najlepšie vedomosti, najlepší výskum, najlepšie výskumné infraštruktúry, všetky vyplývajú práve z, zo spolu, e, spolupráce. V Európe nás čakajú veľké zmeny, technologické zmeny, digitálne zmeny, sociálne zmeny a prínos výskumu a inovácie je veľmi dôležitý, pokiaľ chceme dosiahnuť veľký e, pokrok. Potrebujeme vedu, ak chceme byť inovatívni, potrebujeme inteligentné riešenia, potrebujeme e, pokrok vo vede a takisto aj lepšiu politiku. Ako spolu e, legislatívny orgán musíme v tejto veci zohrávať kľúčovú úlohu. A v tomto kontexte má holandské predsedníctvo následovné priority. Poprvé, chceme pozbudiť členské štáty a Európsku úniu, aby viac investovali do práve výskumu a inovácií. Takéto investície sú veľmi dôležité, chceme mať hospodársky rast a chceme mať nové pracovné e, príležitosti, nové miesta a takisto chceme riešiť e, spoločenské problémy. V tomto kontexte veľmi e, uznávam a cením si prácu pána Elera ako spravodajcu programu Horizon 2020 a myslím, že práve vďaka vám e, sa zjednodušili úlohy, alebo tak e, by som mal pravidla e, účasti na Horizon 2020, čo môže prispieť a už aj prispieva k zvyšovaniu investícií. Takže naďalej zjednodušovanie pravidel je dôležitá vec. Investície sú dôležité pre vedu, pre priemysel a pre spoločnosť a to sa ukazuje aj vo výsledkoch hodnotenia 7. rámcového programu. Hodnotenie ukazuje, že každé euro, ktoré sa minie na FP7, e, doteraz vygenerovalo 11 eur alebo eur e, hospodárskych výsledkov, ktoré sú odhadované takýmto spôsobom. Keďže máme inovácie, takýmto spôsobom nové technológie a produkty. Osobne ma veľmi e, teší e, program Plant Power, ktorý je tiež v rámci FP7, e, koordinovaný istou holandskou univerzitou. A tento program Plant Power zistuje, akým spôsobom aj rastliny môžu vytvárať, vyrábať čistú a trvalo udržateľnú energiu a vlastne dodávať elektrickú energiu, čiže dokonca aj vy ako poslanci môžete vo svojej záhradke takýmto spôsobom generovať elektrickú energiu. Potrebujeme teda ďalšie investície do výskumu a do inovácií a je veľmi dôležité, aby sme mali dobré rámcové podmienky pre výskum a inovácie ako také. To je naša druhá priorita. Potrebujeme mať inšpirujúci, inšpirujúcu klímu pre výskum a inovácie, ktorá bude podporovať najlepšie talenty najlepších inovátorov aj najlepších investorov. Náš regulačný rámec preto tiež musí byť inteligentný. Čiže nejde až tak veľmi o to, či je viac alebo menej regulácie, ide skôr o to, aby bola lepšia regulácia a inteligentnejšia. Taká, ktorá bude stíhať eh, aj s tempom technologického a digitálneho eh, vývoja a ktorá bude dobrá pre eh, výskum a inovácie. V rámci nášho existujúceho právneho rámca musíme byť otvorení, musíme podporovať inovácie. V Holandsku máme napríklad veľmi dobré skúsenosti s tzv. green deals, zelenými dohodami a to sú také dohody, ktoré majú časový rámec približne, 10 rok, e, približne 3 roky. Pardon. Sú to dobrovoľné dohody medzi vládou a rôznymi stranami, ako napríklad e, mimovládkami alebo podnikmi a ich e, cieľom je ostraňovať prekažky Eh, inováciám, eh, napríklad regulačné eh, prekažky a tak ďalej. Dobrý príklad nedávneho Green Dealu bola dohoda, ktorá sa, alebo projekt, ktorý sa snažil znižovať náklady na veternú energiu, morskú veternú energiu o 40% do roku 2020. Zúčastnilo sa tam viac ako 50 podnikov a takisto regionálne regionálne orgány. Čiže sme radi, že takéto niečo u nás funguje a sme preto radi, že aj komisia navrhla taký e, prístup tzv. innovation deal, inovačnej dohody, inovatívnej do, do, dohody a boli by sme radi, keby ste aj vy takéto niečo podporili. Ale ďalšie investície, viac investícií a lepšia legislatíva, to podľa nás nestačí. Nové vedomosti môžu mať lepší dopad, e, pokiaľ tieto vedomosti sú e, k dispozícii všetkým. A to je naša tretia priorita. Otvorená veda s dôrazom na otvorený prístup k publikáciám a s dôrazom na optimálne využívanie a znovu využívanie, opätovné využívanie výskumných údajov. Vysvetlím, prečo je to dôležité. V roku 2014 bolo tu riešenie krízy eboli, ktoré ale e, malo isté problémy, pretože nebol dobrý prístup k nedávnym e, publikáciám a údajom. E, bol tu tlak zo strany e, vedcov a to e, prinútilo e, vydavateľov otvoriť výskumné články a takýmto spôsobom potom vedci mohli riešiť možné riešenia alebo študovať rôzne riešenia krízy s ebolou. A takýto prístup k relevantným údajom im umožnilo potom zmapovať tie rizikové oblasti, kde mohli potom lekári konať. Toto teda sa ukázalo, že bolo veľmi správne v prípade eboli a myslím, že toto by mohlo platiť aj v iných situáciách, kde potrebujeme inovatívne riešenia. Potrebujeme otvorenú vedu, ktorá môže podporiť inovatívne riešenia všade. Fakt je taký, že výskum, ktorý je financovaný verejnými financiami, jednoducho nie je e, k dispozícii alebo nie je otvorený verejnosti ako takej, hoci sú verejné peniaze. Čiže nové vedecké e, výsledky a vedomosti sa potom stratia alebo schovávajú, tak povediac, v nejakej, za nejakou e, stenou a nemôže sa k ním e, dostať napríklad bežný lekár, ktorý chce vedieť niečo o nejakej chorobe alebo nejaký e, učiteľ, ktorý chce o didaktike, didaktike niečo zistiť alebo nejaký nový podnikateľ, ktorý chce e, spraviť viac e, preto, aby jeho biznis expandoval. A všetci tí ľudia sú deprivovaní výskumu a vedomostí, e, alebo nie poskytnutí výskum a vedomosti, ktoré, na ktorých pracovali e, eh, e, eh, veci, aby boli k dispozícii. Podnikateľe, e, podnikateľe takisto aj e, vedci mimo EÚ takéto možnosti e, majú a teda je to istý konkurenčný, konkurenčná nevýhoda pre nás. Že pokiaľ ide otvorenú vedu, Európa Ehm, musí tieto veci trošku dobehnúť. A musíme to spraviť spoločne s Európskym parlamentom. Dámy a páni, som teda presvedčený e, podporovateľ zielania vedomostí. Chcem vytvárať optimálny výskum a inovačnú klímu, inovatívnu klímu. Chcem podporovať investície do výskumu a inovácií. A verím v prekračovanie e, hraníc medzi disciplínami a krajinami. Pretože tam e, v rámci presne tohto rozhrania medzi jednotlivými aktérmi, tam začínajú najlepšie inovácie, kde nečakaní partnery vlastne motivujú jeden druhého, kde, tak povedz, aj nová, no, nové územie sa bude získavať e, z vody. Čiže skúsme vytvoriť nový konsenzus, možno aj takýto nový polder, ako som spomínal e, na úvod. A prvý krok je výmena názorov. Som teda veľmi zvedavý na vaše otázky a pripomienky. Decker, for your... Ďakujeme veľmi pekne, vážny pán minister, za vaše úvodné slova. Teraz začneme diskusiu. Dávam najskôr slovo zástupcom politických skupín, aby sa ujali slova. Pán Eller v mene skupiny EPP. Ďakujem pekne, pán predseda, vážny eh, pán štátny tajomník, sme radi, že ste prišli holandské predsedníctvo, ako vidíme, je veľmi dobre pripravené a spájajú sa s ním obrovské očakávania. A chcem vám položiť niekoľko krátkych otázok, ak dovolíte. Komisár eh, Mojdas a jeho návrh má istú podporu eh, v súvislosti s inováciami a výskumom eh, a taktiež príslušnými kapitálovým horizonte 2020. Vaše predsedníctvo by nám mohlo naznačiť možno, aké konkrétne kroky v tomto smere chce prijať ďalej. Druhá vec, rozpočet, parlament zvažuje obmedziť množstvo želaní o rozpočtové škrty, najmä v oblasti infraštruktúry, respektíve inovácií. Ja chcem sa opýtať, do aké miery by sa v revízii VFR mohli vyslať isté signály z vašej strany jednak k opätovnému naplnení týchto programov, keďže v rokovaniach OFC medzi parlamentom a radou sa už dosiahli isté pokroky v tejto veci. A ďalej sa chcem opýtať na vaše konkrétne zámery. Holandsko totiž eh, by malo veľmi dobré predpoklady na lepšie prepojenie v súvislosti medzi štrukturálnymi fondami a horizontom 2020. Myslím, že najmä v Holandsku sú veľmi pádne dôkazy toho, že táto spolupráca by mohla fungovať o mnoho plodnejšie, efektívnejšie a toto by mohla byť práve jedna z noviniek, ktoré by sa mohli uplatniť aj v štrukturálnych fondoch, aj v horizonte 2020, aj v rokovaniach o aktuálne prebiehajúcich programoch. A tretia otázka sa týka e, stanovovania priorít. Revízia VFR e, nie je len nejakým bojom o peniaze, ide tu aj o mm, istý boj o priority v jednotlivých programoch. Chcem sa opýtať, či plánujete e, klásť väčší dôraz napríklad na mm, vesmíre či mm, inovácie v investíciách sa totiž e, urobili o mnoho väčšie škôr v týchto oblastiach ako v iných e, sektoroch. Teda chcem sa opýtať, či máte v pláne akúsi rekalibráciu a o týchto aspektov v rámci revízie VFR. Ďakujeme pekne, pán kolega. Ďalej v mene socialistov a demokratov e, pani Moody. Ďakujem. Ďakujem za vaše úvodné vyjadrenia o spolupráci a o dopade vody na vašich územiach holandské technológie eh, boja proti záplavám pomohli eh, môjmu regiónu veľmi výrazne, regiónu Somerset eh, v krizovej situácii záplav minulý rok. Za to sme vám teda veľmi vďační. Ja vlastne Zapakujem v podstate eh, niektoré z vyjadrení kolegu Elera. A síce plne súhlasím s tým, že je mimoriadne dôležité podporovať investície, najmä v horizonte 2020 e, eh, prospech budúcnosti EÚ, čo sa týka pracovných miest, rastu a tak ďalej. Investície do výskumu musia byť zaistené na všetkých úrovniach. E, až eh, eh, po tú fázu zavedenia výrobkov na trh. Hovoríte o podpore investícií, hovoríte tiež o zjednodušovaní pravidiel a naozaj tu ide o to, ako dosiahnuť, že peniaze, ktoré sú v horizonte 2020, by sa naozaj využili čo najefektívnejšie. A tiež tu ide o rovnováhu, ktorá mm, sa má týkať nielen nástrojov manévrovacieho priestoru, ale tiež e, prístupu ku grantom pre celý sektor výskumu. A ďalej hovoríte o inteligentnej regulácii. Ja som e, vždy trochu znepokojená, keď sa spomína tento pojem, ale e, v období po parížskej konferencii A v kontexte veľkých víziev spojených s klímami je naozaj mimoriadne dôležité investovať v prospech ochrany klímy pred zmenami, e, ktorých sme svedkami už teraz. Teda chcela by som sa opýtať e, vlastne na to isté, čo povedal už kolega e, v kontexte revízie VFR a Horizontu 2020 a či sa budete konkrétne venovať týmto témam priamo v priebehu vášho predsedníctva. Ďakujem. Ďakujeme. Pani kolegyňa, ďalej nasleduje v mene skupiny ALDE pani van Nieuwenhuizen. Voorzitter, ik maak graag weer gebruik van de gelegenheid om het... Ďakujem. Opäť raz využijem túto príležitosť hovoriť po holandsky. Pán Dekker. Hovorili ste o, o otvorenosti prístupu, otvorené inovácie. To mm, máme v Holandsku tiež dosť rozvinuté. Ale e, v istom smere zaostávame so zvyškom sveta. A síce myslím, že je veľmi smutné, že sme úplne na chvoste pri všetkom našom úsilí v oblasti horizontu 2020 Uvidím, mm, či sa nám podarí dohnať ostatných. Ja by som sa chcela opýtať, či urobíme všetko preto, aby sme sa stali súčasťou tohto e, vedúceho klubu, aby Európa mohla byť popredí a zvýťaziť v tomto boji, e, čo sa týka inovácií, teda predovšetkým e, nemalo by sa inovovať iba preto, aby sa inovovalo. Chceme Mm, čerpať e, všetky možné výhody spojené s poznaním a zároveň to chceme využiť aj ekonomicky v prospech našich občanov. Teda ako sa posunúť z teoretickej oblasti do praktickej? Myslíte to, pani kolegyňa, v kontexte klíny, klímy? Mám na mysli leadership v otvorených inovácií, aby sme dokázali vytvoriť e, pracovné miesta a dosiahnuť rast. Ďalej nasleduje pán Butikofer v mene skupiny zelených. Ďakujem, pán predseda. A vážený pán minister, najskôr by som chcel zdôrazniť to, čo povedal kolega Ehler na úvod um, o financovaní výskumu Nejde tu len o stanovisko tohto kolegu alebo jeho politickej skupiny. Myslím, že všetci v tomto výbore súhlasíme. V tomto bode naozaj všetci chceme jednoznačne zdôrazniť, že očakávame vašu podporu v tomto úsilí podľa vašich slov, ktoré ste prednesli na úvod. Ďalej, druhá vec. čo sa týka konkrétnych tém výskumu. Podľa toho, čo som sa dopočul, mm, pán komisár Mojedaš, ktorý má na starosti výskum, plánuje predstaviť program dekarbonizácie, respektíve výskumu, ktorý sa týka dekarbonizácie v najbližších mesiacoch. Mm, ja sa na to veľmi teším, som na to veľmi zvedavý a myslím si, že v období po Paríži po tejto úspešnej konferencii. Zrejme všetci potrebujeme o mnoho rozsiahlejší prístup k transformačným výskumom. Mnoho záväzkov, ktoré sa totiž v Paríži prezentovali, totiž sa nedá získať len tak z toho, čo je v dispozícii, bude si to vyžadovať rozsiahly výskum, bude si to vyžadovať eh, prepojenie viacerých sektorov a mňa by zaujímalo, čo si o tom myslíte vy a ako to vníma holandské predsedníctvo. Ďakujem pekne. Pani Kapel v mene skupiny ENF, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, vážený pán štátny tajomník, Deker, aj vám ďakujem za vaše úvodné slova. Holandské predsedníctvo Mm, to už sme si vypočuli od vášho kolegu ministra hospodárstva, sa bude venovať e, rastu, mm, taktiež podpore pracovných miest, e, a tiež inováciám. A toto predsedníctvo konkrétne si um, stanovilo množstvo priorít v výskume vzdelávaní. Toto všetko má výrazný dopad na zamestnanosť. Vy ste poukázali na všetky podstatné body. Uh, chcete sa venovať e, nástrojom financovania pre výskum a inovácie. Už sa k tomu viacerí kolegovia vyjadrili, je to naozaj kľúčová téma a keď hovoríte, že chcete podporovať členské štáty v tom, aby viac investovali do výskumu a inovácií, naozaj už to dôležité. Je to dôležité aj z hľadiska plnenia e, cieľov stratégie 2020. Vieme, že niektoré členské štáty sú ešte dosť vzdialené od tej 3 hranice a ak by sa vám podarilo vytvoriť nejaké stimuly, bolo by to rozhodne pozitívne, ale aj na európskej úrovni v tejto oblasti teda pri financovaní výskumu a vývoja e, sú isté nedostatky a to v priebehu vášho predsedníctva bude spadať aj do napríklad vyhodnocovania 7-ročného rámcového programu a tiež do strednodobej revízie Horizontu 2020. E, toto sú teda v tomto um, období tie najpodstatnejšie prelomové body bude si to vyžadovať vašu podporu. Už sa tu spomenuli problémové body, že je tu veľký odklon od pôvodných cieľov, možno v tejto strednobodej revízii by sa e, mohlo opäť viac poukázať na realitu a tiež na faktory 1 ku 12. Čo sa týka otvorenosti e, vedeckých výsledkov, spomenuli ste e, konkrétnu ebolu, tam, aké by boli prístupné informácie a poznatky z výskumu, mohli by sa tým zachrániť dokonca ľudské životy. E, mala by sa venovať pozornosť aj veľkým výskumným projektom. Ja mm, sa tomu venujem, aj náš výbor sa tomu venuje. Chcem sa opýtať, či e, výskumný reaktor ITER je tiež e, obsahom vašej agendy, či E, chcete do toho smere niečo urobiť, e, čo by súviselo s prácou nášho výboru, ale aj ďalšieho ešte iného výboru v Európskom parlamente. Mohli by ste sa k tomu prosím vyjadriť? Projektu ITER teda. E, ďakujem pekne pani Toja, naša podpredsednička. Ďakujeme pekne. Ďakujeme za to, že nám prekladáte vaše návrhy. Tie považujem za veľmi dobré. aby sme lepšie nasmerovali naše veľké investície. V posledných rokoch eh, tieto investície by sa mali zachovať aj do budúcna, teda ich smerovanie. Ešte je tu však viacero otvorených otázok. Eh, otázka využiteľnosti nášho výskumu, eh, taktiež konkrétnych zdrojov a toho, nakoľko môžu malé stredné podniky využívať tieto poznatky vyplývajúce z výskumu. E, chýba tu regulačný rámec. E, aj e, kapitálové trhy budú musieť byť prístupné napríklad aj pre univerzity, ktoré sa výrazne angažujú v oblasti výskumu. Nie je to preto žiadny luxus, je to nevyhnutné potrebné. Chceme, aby náš výskum sa orientoval predovšetkým na budúcnosť, aby sa vytvárali pracovné miesta, aby tento výskum bol užitočný a využiteľný v praxi. Chceme vás požiadať, aby ste aj komisiu primeli k tomu, aby tieto veci vnímala v takomto svetle. A ešte posledná poznámka. Spomenuli ste, že je tu riziko, že e, sa v Európe činnosť mladých výskumníkov bude blokovať Mali by sme teda v tomto smere zmeniť naše rozpočtové pravidlá. Existujú totiž pravidlá, ktoré e, obmedzujú činnosť mladých výskumníkov a to rozhodne nie sú žiadne inteligentné pravidlá. Mali by sme ich zmeniť a prehodnotiť. Ďakujeme pekne, pán Martin. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda a vážený pán štátny tajomník. Mm, budem hovoriť o sektore, kde sa inovuje, kde sa vyrábajú technické výrobky. Konkrétne sa tam investuje každoročne 100 miliónov eur do výskumu, do inovácií. Je to sektor, v ktorom pôsobí mnoho mladé stredných podnikov v nových technológiách. Je to sektor, ktorý je veľmi mm, pozorne e, zameraný e, na zmeny, ktoré sa plánujú v oblasti výskumu a inovácií v Európe. Je to sektor, ktorý je vystavený veľkým program, problémom. Ide tu o e, sektor metalurgie. Ja som sa nedočkal do odpovede vášho kolegu. Mm, ja som uviedol, že tu ide naozaj o naliehavé opatrenia. Čelíme tu totiž situácii v tomto sektore, ktorý je vystavený veľkému riziku, okamžitému riziku a je ohrozená jeho existencia. Spomenuli ste, že musíme dosiahnuť e, nahradenie strateného času, ale nesmieme ohroziť tých, ktorí existujú. Chcem sa opýtať, čo presne má v pláne holandské predsedníctvo e, v priebu svojho predsedníctva, aby zastavilo túto nekalú konkurenciu mm, zo strany čínskej e, ocele. A e, ešte raz dôrazňujem, že ide naozaj o naliehavé opatrenia. Ďakujem. Mm, ďakujeme, pán kolega. Ešte sa prosím, niekto hlási o slovo? Zdá sa, že nie. Teda dáme slovo opäť pánovi štátnemu tajomníkovi, aby sa pokusil odpovedať. Thank you very much. Uh... Ďakujem. Ďakujem za všetky vaše vyjadrenia. Všetky sú totiž eh, pre nás podnetné. Pán Ehler eh, spomenul mm, možnosti väčších synergií medzi Horizontom 2020 a, a štrukturálnymi fondmi. Myslím, že je to téma, ktorú spomenula aj pani mm, Moody. A tiež išlo o synergiu medzi rôznymi európskymi nástrojmi. Je to téma, ktorá je na programe už e, dosť dlho. Myslím, že to je aj opodstatnené výskum a inovácie, totiž môžu byť pozitívne ovplyvnené synergiami. Myslím si, že hodnotenie aránskych programov, mm, ktoré bude prebiehať, a taktiež analýza prepojení medzi štruktúrnymi fondmi a tiež financovaním horizontu 2020. Toto je všetko podstatné. Je tu možnosť multiplikácie aj keď hovoríme o distribúcii financovania výskumu inovácií, ja uznávam, že v niektorých regiónoch Európy niektorí naozaj zaostávajú niečo viac. Ja si nemyslím, že zmena kritérií Horizontu 2020 a programov s tým súvisiacich by bola riešením, ale musíme zvážiť, nakoľko e, inteligentná špecializácia a rôzne iné opatrenia by mohli pomôcť e, týmto členským štátom, e, ich e, univerzitám dohnať toto meškanie a zaostávanie. Teda väčšia miera synergii rozhodne by mohla pomôcť. Pán Eiler sa tiež vyjadril k otázke financovania. Nie som celkom istý, či prehodnotenie priorít bude eh, na našom programe. Myslím, že Horizon 2020 je už eh, dostatočne vyvážený. Musíme byť však veľmi opatrení, aby výskum, prostriedky určené na výskum boli eh, naozaj využité v oblasti výskumu a nie na iné účely. Had... Diskutovali sme o FC Zatiaľ sme si povedali, dobre, dajme tomu šancu. Budeme to musieť zblízka monitorovať a dúfam, že aj výskum a inovácia taktiež dostanú prostriedky, ale musíme byť opatrní pri prerozdeľovaní prostriedkov budúcnosti. Pani Moody taktiež hovorila o lepšej regulácii, udržateľnom financovaní. To je aj téma, o ktorej hovoril trochu aj pán Butikofer. A je zaujímavé, ako výskum môže pomôcť nachádzať riešenia pre tieto, na tieto problémy. Takže pre mňa výskum, priemysel a inovácia nie sú len hrozbou alebo problémom, taktiež môžu byť súčasťou riešenia. Aj v zmysle inteligentnejšej regulácie. Možno taký stručný príklad. Keď sa pozrite na naredenie o odpade, tak niektoré typy odpadov môžu byť využívané napríklad ako krmivo pre zvieratá, ale v rámci európskej legislatívy toto nebolo možné, napriek tomu, že je to veľmi dobrý spôsob, ako udržateľne nakladať s odpadom. Len nedávno sme to napravili v rámci príslušného nariadenia, ale tu vidíte, že inteligentnejšia regulácia môže e, kombinovať inováciu s udržateľnosťou. Takže toto je jedna zo spoločenských víziev a dúfame, že na tom dobre popracujeme. Pani Newhausen hovorila o veci, ktorá je môjmu srdcu blízka. To je otázka otvoreného prístupu. Aj, to, aj preto, že si naozaj myslím, že Európa má veľmi dobrú povesť, čo sa týka výskumu a vedy. Máme tu jedny z najstarších inštitúcií, do ktorých prúdi mnoho talentov. Taktiež sa nám podarilo toho veľa urobiť, z veľkej časti aj preto, že Horizon 2020 je najväčším programom svojho typu na svete, ale ako profitovať čo najlepšie z práce, ktorá bude vykonávaná v rámci týchto programov. No a ja som trochu frustrovaný, že najnovšie údaje sú v podstate ešte v chránenom móde a nie sú vzdialené. Takže ešte na to musíme popracovať. A pani Newhausen sa nás opýtala, ako to chceme urobiť. Myslím si, že treba diskutovať o tom, ako merať vedecký dopad, dopad vedy. Ide tu len o publikáciu napríklad nejakého článku v prestížnom vedeckom časopise, alebo je vplyv a dopad vedy aj v tom, aký má účinok na, v praktických súvislostiach. Ďalej k tomu, čo povedala pani Toja, to je veľmi zaujímavé. Je treba, aby sa výskum aj prakticky využíval. A keď diskutujeme o dopade vedy a vedomosti, tak je potom treba diskutovať otvorenejšie, rozpať o tom, ako zdieľať naše vedomosti, znalosti, aby výskum pomáhal aj z praktického hľadiska. Ešte nás čaká veľa práce, bolo by dobré, keby Európa s najväčším výskumným programom si taktiež stanovila aj ctižiadostivé štandardy. A ja som veľmi rád, že komisár príslušný za výskum je tiež veľmi ambiciozný, takže ja ho budem podporovať. Dúfam, že aj vy ho budete podporovať. Mali by sme byť v popredí a nie niekde v pozadí. Myslím si, že že toto je otázka, kde môžeme spojiť svoje síly napríklad aj e, čo sa týka zmeny e, obchodných modelov nejakých e, orgánov, ktoré publikujú vo veľkom pretože je rozdiel napríklad, či sú v kontakte s jednou univerzitou alebo so všetkými univerzitami v tej konkrétnej krajine. A potom sa dá kolektívne vyjednávať, tak sme to robili v Holandsku už niekoľko rokov a ukázalo sa to byť veľmi účinným. A myslíme si, že táto účinnosť sa dá zvýšiť aj tým, že spojíme svoje síly v Európe, možno na dobrovoľnej báze, alebo keby sa nám podarilo spojiť naše síly a zaručiť otvorený prístup, tak si myslím, že by to pomohlo. Pani Kapl. žiadala o podporu Horizontu 2020 tam išlo o finančné prostriedky. Myslím si, že už som o tom trochu hovoril. Čo sa týka ITER, tak to je v podstate jedinečný projekt, ktorý má potenciál dokázať, že fúzia má skutočne veľký potenciál do budúcnosti. Rada tomuto projektu venuje veľkú pozornosť a taktiež aj tým dodatočným nákladom, ktoré sa ukázali aj v minulosti, že pokiaľ tam nastal nejaký nový vývoj veci, tak bol treba to dofinancovať. Ďalej pani Toja. Takže, čo sa týka byrokracie, na to by sme sa tiež mali pozrieť, mali by sme zjednodušiť pravidlá, keď hovoríme napríklad o dodatočných finančných prostriedkoch pre výskum, aby Horizont 2020 tam znásoboval účinok. A nie len by sme mali vyzývať vlády, aby investovali, ale taktiež univerzity, výskumné ústavy, spoločnosti. No a potom by sme mali zjednodušiť pravidla, byrokracia by im v tom nemala brániť. Ďalej priemysel, oceliarský priemysel. Hovoril o tom pán Marta, to je nebezpečná oblasť. Ja nie som expert, ale táto odpoveď, ktorú mi tu nechal kolega, sa mi páči. Môžem to prečítať. Myslí si, že súčasná situácia v oceliarskej oblasti je vážna a víta iniciatívu komisárky Bienkovskej zorganizovať konferenciu na túto tému 15. februára a potom príde aj mimoriadná rada 9. Eh, novembra na tému oceli. Ehm, je potrebná hĺbková analýza súčasnej situácie na trhu, aby sme videli, aké nás čakajú výzvy do budúcnosti vo všeobecnosti v oblasti eh, odvetví, priemyselných odvetví, ktoré sú náročné na energiu. Ďakujem. Ďakujem. Kolega Mark- Martin je spokojný alebo nespokojný po tejto odpovedi? Veľmi stručne. Úloha Európskej únie e, je taká, aby sme boli dynamickejší, aby sme podporovali dynamiku. Máme tu teraz veľké riziko, že niekoľko stoviek tisícov zamestnaneckých e, pozícií na najbližších mesiacoch úplne e, zmiznú. Možno, že nás niektorí tu ľudia aj e, teraz pozerajú, čiže je to otázka aj na vás. Ešte raz sa ju chcem spýtať. Minulý semester sa táto otázka neriešila. Mám taký pocit, že Európa stále nepochopila, že toto je urgentná záležitosť. Čiže potom, keď už bude neskoro, už e, budem skoro vyplakávať, z toho potom vyplynú veľké sociálne drámy. Iba to hovorím dopredu. Tejč. Ďakujem, pán štátny tajomník Sanders Decker. Ďakujem za vašu prítomnosť, za vaše odpovede. No a na záver chcem dodať, že sa tešíme na spoluprácu s vami na tejto dôležitej téme výskumu inovácie. Vy ste zodpovední napríklad za oblasť vzdelávania, ale to nespadá zase do, do našich kompetencií, nášho výboru. Ale my sme veľmi pripravení sa mi dobre spolupracovať. Ďakujem. well, probably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 Welcome to Commissioner Takže vítame komisára Kaneteho. Som veľmi rád, že sme zase spolu. Že máme dobré vzťahy. A teraz tu máme debriefing z klimatickej konferencie v Paríži COP21 v roku 2015. A táto konferencia mala viesť medzinárodné dohode ohľadom klimatických zmien. A samozrejme, náš komisár je veľmi aktívny, takže mu gratulujem. A vyvinuli sme taktiež všetci veľké úsilie. Snažili sme sa ako Európska únia niečo dosiahnuť. Takže dlhodobé úsilie prináša úspech. A Rozvíjajúce sa rozvinuté krajiny spojili svoje sily, to je dôležité, aby sme bránili klimatickým zmenám. A teda mysleli sme do budúcnosti. A my ako Európska únia sme dokázali vzbudiť väčšie povedomie o klimatických zmenách. To je taktiež veľmi dôležité. A v, globálno, v globálnom meradle chceme zabrániť škodám, miesto toho, aby sme sa prispôsobovali e, tomu vývoju. Takže všetko o tejto téme a konkrétne detaily o rokovaní, to bolo pre nás veľmi dôležité, pretože vieme, že ešte sú určité slabosti, slabé miesta v súvislosti s našou dohodou, tak je treba sa pozerať do budúcnosti. A pán komisár, rád by som začal vašim úvodným prejavom, aby ste nám poskytli taký prehľad rokovaní a výsledkov rokovaní a taktiež, aby ste nám poskytli pohľad do najbližšej budúcnosti. To je veľmi dôležité, pán komisár, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj všetkým váženým poslancom. Je to pre mňa cťou potešením tu byť opäť s vami. Ďakujem Ježi za to tvoje milé pozvanie. Na úvod by som sa chcel zamyslieť nad tou historickou dohodou, ktorá bola podpísaná v Paríži. Po mnohých rokoch úsilia máme e, prvú e, právne záväznú dohodu v tejto oblasti. Zaviazali sme sa že k tomu, že e, globálne oteplovanie udržíme na úrovni pod e, plus 2 stupne a taktiež sme prejavili náš multilateralizmus a taktiež sme prejavili našu podporu e, čistým, čistej energii a chceme modernizovať náš energetický systém. Parížská dohoda nebola doho- dosiahnutá jednoducho a chcel by som týmto poďakovať členom tohto výboru za vašu podporu v celom tom procese, ktorý viedol ku COP21 a ten celý proces bol skutočne majstrovsky zvládnutý, taktiež sme zaručili príslušnú transparentnosť a na COP21 Európska unia hovorila jasným, silným hlasom a taktiež sme e, využívali naše skúsenosti v medzinárodnej spolupráci a Vytvorili sme širokú koalíciu, ako povedal pán predseda, rozvíjajúci sa rozvinutých krajín, tzv. koalíciu s veľkými ambíciami, ktorá sa presadila v Paríži a vďaka tomuto teraz máme túto veľmi realistickú a zároveň ambicióznu dohodu. Táto dohoda má tri hlavné prvky. To je spoloč, sú spoločné ciele, e, e, potom odhodlanosť a solidarita. Rád by som sa pozrel na všetky tieto prvky detailnejšie. Takže globálne ambície. Vlády sa poprvýkrát v rámci právne záväznej dohody dohodli na, dlhodobých, na dlhodobom cieli, že e, do konca storočia udržíme globálne oteplovanie na úrovni menej než plus 2 stupne. A taktiež chceme dosiahnuť vyrovnanosť, e, čo sa týka e, skleníkových plynov. A ďalej. Globál, máme tam e, globálne cele v rámci, v rámci medzinárodnej dopravy a spoločnosti, investori a politici Nikto nemá pochybnosti o tom, že teraz nastáva prechod k čistej energii. Čo týka globálnych ambícií, musíme realisticky uznať, že 197 z roku, tie celé z roku 97 e, boli udržané, boli zlepšené. To je dobrý štart. A musíme čeliť nebezpečnému trendu globálneho oteplovania. A taktiež e, sme sa sme v podstate pokryli viac než 95 e, globálnych emisí. A hlavne Parížská dohoda nám dláždi cestu k dosiahnutiu našich cieľov. To ma prináša ďalšiemu bodu musíme sa dívať do budúcnosti a to spoločne sú máme dlhodobé ciele. Táto dohoda sama o sebe nestačí, aby sa nám podarilo dosiahnuť ten cieľ eh, hlavný eh, udržať eh, v medziach globálne oteplovanie. Pravidelne sa musíme stretávať a zisťovať, či sme na dobrej ceste. A taktiež musíme sledovať najnovšie technológie, najnovší vedecký pokrok, aby sme prispôsobovali potom naše záväzky. Taktiež musíme pravidelne vyhodnocovať kolektívny pokrok. Prvou príležitosťou bude e, príslušný dialog v roku 2018 a potom v roku 2023. Ďalšou hlavnou prioritou, kľúčovou prioritou pre EÚ bolo zaručiť e, transparentný a zodpovedný systém. A je samozrejme, že v každej krajine musia zaviesť do praxe aj príslušné pravidla, príslušné politiky. A krajiny, ktoré podpísali Parížskú dohodu, E, sú právne zaviazané zaviesť aj e, vnútroštátne opatrenia, aby prispeli k celému procesu v rámci, e, teraz v spoločnom rámci a všetci musia byť schopní sledovať to, čo robia aj ostatné štáty. Týmto sa zaručí, že Parížská dohoda bude dlhodobá a dynamická a ďalej, čo sa týka financovania, to je hlavná, to je alebo kľúčová časť dohody. Uh, Európska únia a ďalšie rozvinuté krajiny budú postupovať celý tento e, pokrok, aby, proces, aby sme podporovali pokrok v rozvíjajúcich sa krajinách. A v roku 2025 e, potom budú, e, bude celý proces zrevidovaný. A podpora bude poskytovaná na dobrovoľnej báze Medzinárodná spolupráca spočíva nielen v aktivite rozvinutých krajín a ďalej máme Varšavský medzinárodný mechanizmus ohľadom straty a škôd ehm, neposkytuje žiadny základ pre e, kompenzáciu. Musíme ešte pracovať na núdzovom mechanizme a vyvinúť e, sadu úsmernení tejto oblasti. A vážni poslanci, teraz tu máme tu dlho očakávanú dohodu a ešte nás čaká veľa práce. Musíme naše ambície a ciele e, pretaviť do konkrétnych krokov. Už sme urobili prvé kroky v Paríži. Do roku 2030 sme sa zaviazali znižiť o 40 emisie Ďalej tu máme e, revíziu nášho európskeho e, systému ETS. A taktiež potrebujeme záväzné ciele pre e, odvetvia, ktoré nie sú pokryté v rámci systému ETS. Ďalej. Ele- trh s elektrickou energiou, ten by mal e, Eh, malo by to viesť eh, k zlepšeniu fungovania celého systému. Máme tam, na, máme tam konkrétne iniciatívy, konkrétne návrhy. Chceme prepracovať eh, smernicu energetickej účinnosti, balíček o obnoviteľnej energii, My chceme takisto e, dobre využívať aj potenciál uhlíkového hospodárstva a e, tieto spomínané iniciatívy by mali tiež vytvoriť dobrý rámec na to, aby sme umožnili tie iniciatívy a investície, ktoré sú potrebné na naplnenie dohody z Paríža. Musíme si podržať ten e, medzinárodný nejaký dynamický moment, ktorý dohoda v Paríži vytvorila aby sme to mali aj na G7, na G20, napríklad prítomné a tak ďalej. Z hľadiska krátkodobého toto vyhodnotie e, komisia e, poskytne e, a mm, dá ho na radu v marci a takisto pripravíme návrh na rozhodnutie rady, pokiaľ ide o COP21. Celý tento čas budem samozrejme plne informovať aj Európsky parlament. Tešíme sa, že spoločne na tom budeme budúci rok pracovať a Dúfam, že takto budeme môcť implementovať e, Parísku dohodu v EÚ. Ďakujem pekne, pán komisár, za váš e, príspevok. Prvý rečník e, v mene politickej skupiny. Najprv pán kolega Royal. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem pekne za vaše informácie, za to, že dostávam slovo. Želám vám, pán predseda, aj všetkým kolegom šťastný nový rok. Tiež nám želám dobrú spoluprácu v budúcnosti. A teraz k téme. Výsledok z Paríža je zaujímavý, je to veľký pokrok, ale odlišuje sa od toho, čo v minulosti bolo cieľom komisie a to v tom, že už teraz nie sú stanovené záväzné ciele pre všetkých. Sú to ciele, ktoré sa však v členských štátoch môžu dosiahnuť odlišne. To je podľa mňa rozumný prístup, že sa tu um, poskytuje takáto možnosť odlišnosti v členských, členských štátoch, ako sa postavia k týmto cieľom. Teda dosť ťažko chápem a chcem sa na to opýtať, prečo komisia ako prvý krok sa teraz sústraďuje na to, konkrétne ciele, ktoré sme si už stanovili v Európe, ktoré sú o mnoho ďalej, prečo teraz musíme my eh, na európskej úrovni ako prvý stanovať svoje ciele. Dočítal som sa, že eh, komisia chce stanoviť eh, ciele energetické účinnosti, že ich ďalej chce predpísať a zvýšiť, aby boli ešte ambicioznejšie. To je v rozpore s tým, čo doposiaľ bolo stanoviskom komisie, rady aj e, parlamentu. A preto sa chcem opýtať, prečo musíme my v roku 2016 opäť stanovovať vyššie hodnoty a nové hodnoty. Ďalej po druhé, a to s tým súvisí, nebolo byť rozumnejšie a múdrejšie najskôr na európskej úrovni dbať o to, aby všetky členské štáty naozaj dodržiavali svoje záväzky, teda v otázke kontroly, aby komisia naozaj preverila, či to, čo sa dohodlo, naozaj sa plní v členských štátoch, či by to nebolo podstatnejšie v tejto chvíli, predtým, než sa budú stanovať nové hodnoty. Najskôr, aby sa eh, preskúmali eh, aktuálne platné hodnoty, či sa tie plnia a potom stanoviť nové. A okrem toho, sa domnievam, že pri stanovaní nových, e, opäť prísnejších hodnôt e, vzniknú dosť závažné problémy. Vy ste sa, pán komisár, vyjadrili, že by to malo byť e, v súlade s ekonomickými požiadavkami a s tým, na čom založí aj komisia, aby v Európe ekonomika nadalej rástla. Neviem, ako sa to bude dať zosúľadiť s týmito opäť prísnejšími cieľmi. Ďakujem. Thank you very much, Ďakujem pekne, pán kolega mene socialistov a demokratov kolega Danika. Ďakujem pekne, vážený kolega. Všetkým vám tu prajem šťastný nový rok e, a samozrejme aj vám, pán komisár. E, chcem sa spýtať, nemyslíte si, že DG Energy by mala uverejniť správu, kde sa vyjasní spoluexistencia a spôsob, ako rozvíjať obnoviteľné zdroje a takisto aj konvenčné zdroje energie. Máme tu výzvu. Vieme, že rozvíjanie e, týchto zdrojov energie e, vždy je obmedzené v tom zmysle, e, obmedzený v tom zmysle, že napríklad keď nie je voda, alebo slnko, alebo vieto, tak proste tá táto, tento druh obnoviteľnej energie nefunguje. Nukleárna energia tu nechceme, alebo teda jadrová, e, uhlie tam tiež máme, výhrady tam pozícia e, komisia, je, ktorá hovorí, že čisté uhlie nie je považované za nejaké dobré <clears throat> a hovorím v mene veľmi dôležitých e, aj uhelných podnikov v Rumúnsku alebo podniku konkrétneho, E, dostali požičku od EBRD, aby rozvíjali túto, túto, túto technológiu, ale teraz už komisia hovorí, že si nemyslí, že by bolo dobré, aby takúto e- technológiu sme zavádzali. Pardon. A chcem sa spýtať, prečo v Nemecku sú štyri veľké firmy, ktoré e, čistú technológiu, teda čistú uholnú, uholnú technológiu tzv. využívajú, ale v Rumunsku to možno nie je. A potom, keď hovoríme o neutralite, tak sú tu isté anomálie. Napríklad v Belgicku hovoríme o najdôležitejších výrobcoch sve, e, slnečnej energie a úprimne povedané, nevidím, že by tu zrovna v Belgicku bolo nejako veľa toho slnka, takže prečo slnečná energia je tu tak podporovaná a naopak je tu veľa vetra a prečo nemáme potom veterné turbíny skôr v Belgicku, prečo nemáme skôr e, slnečnú energiu v iných častiach e, Európy prečo to nie sú tí najväčší, prečo to nie sú e, európsky výrobcovia, prečo to, sú to iní výrobcovia, e, pokiaľ ide o slnečnú energiu. Asi nám to celkom nejde. Treba si niečo robiť. A potom hovorili ste o niektorých e, cieľoch, pokiaľ ide o dopravu. Podali ste, že nemôžeme mať e, e elektrickú dopravu v rámci verejnej, verejnej dopravy, E, pretože tam nemáme tie nabíjacie stanice, ale vždy treba predsa od niečoho začať. Neviem, možno by sme mohli začať s nejakými parkoviskami, tie by mohli umožniť, aby 10% e, miest by bolo e, využitých práve na takéto nabíjanie elektrických vozidiel, pokiaľ ide napríklad o autobusy, tie by sa tiež mohli stať elektrickými a mohli by sme naozaj s tým niečo spraviť, mohli by sme nájsť riešenia verejnej dopravy v Ríme, v Milane a tak ďalej. A to prvé rozhodnutie, ktoré by ste mali prijať, by mohlo ukázať, že z hľadiska dekarbonizácie je to rozhodujúci e, krok. Aj tu istá isté odhodlanie rozvíjať obnoviteľné zdroje energie a možno nakoniec, nakoniec e, jedného dňa aj budeme mať 20 energetickej spotreby z obnoviteľných e, zdrojov. Napríklad v Holandsku ešte stále je 8% e, e, toho cieľa, ktorý do roku 2020 má splniť a ako e, Holandsko presvedčí všetkých ostatných partnerov, pokiaľ to spravilo Taliansko, tak si myslím, že to možno dokážu aj iné krajiny. A to by ukázalo, že naozaj komisia chce tieto ciele aj naozaj splniť. Ďakujem pekne a budeme sa snažiť vám pomáhať tieto ciele dosiahnuť. Mister. Ďakujem. Ďalej pán Marias v mene ECR. Nech sa páči. Ďakujem pekne, tiež vám e, prajem šťastlivý nový rok. Vážení kolegovia, nech, máte, nech ste zdraví, nech máte veľa sily. Teraz konkrétne otázky. Pán komisár, tejto oblasti, o ktorej hovoríme, ešte treba spraviť veľa práce. Treba aj obme- isté obmedzujúce alebo záväzné opatrenia zvážiť a zaviesť. Jedna otázka, ktorá doteraz sa nespomínala počas diskusí, ktoré prebiehali, je otázka tých klimatických utečencov. Je jasné, že nás tieto oblasti čakajú jasné a veľké výzvy. Životné prostredie trpí, E, planéta sa prehrieva, máme isté meteorologické javy, ktoré vytvárajú problémy a treba sa na to pripraviť. Pripraviť sa na definíciu tohto konceptu klimatického utečenca, tí, čo skoro sa tiež začnú stávať e, do Európy a prichádzať sem. To je ďalšia vec, o ktorej treba hovoriť. Je tu veľká energetická e, chudoba, ktorá existuje, Hovoríme o tom, ako sa má využívať energia, či už je obnoviteľná, či už je slnečná, e, či to bude kompatibilná forma energie a tak ďalej. A treba sa pozrieť, či obyvateľia, či ľudia naozaj túto energiu budú môcť e, využívať. A to už súvisí aj s energetickou chudobou. Napríklad v súčasnosti v Grécku je veľmi e, dôležitý problém, ktorý súvisí so spotrebnými daňami, respektíve DPH, pokiaľ ide o e, vyhrevné e, oleje a tak ďalej. To všetko trojka e, si vynutila v rámci toho mm, programu a teraz už Gréci vlastne nevyužívajú teda tieto E, postupy, keďže sa im zražili a teda používajú na kúrenie iné veci, ktoré sú nesprávne, e, napríklad palia drevo, čo už predtým nerobievali v takej e, miere a tak ďalej. Čiže máme teraz vo vzduši veľa rôznych mikročastičiek, mikročastíc a niekedy naozaj nám vzniká taká situácia, že je vlastne obloha zahalená, a vlastne nie je to dobré pre, pre verejné zdravie. Som sa už pýtal v decembri, čo spravíte e, s tou skutočnosťou, e, že e, táto daň typu e, DPH by mohla byť zrušená, keďže naozaj to ovplyvňuje spôsoby kúrenia e, v Grécku. Máme napríklad v meste Lamia, to je mesto, ktoré sa nachádza E, v strede Grécka pri Termopilách, čo samozrejme je miesto historických e, bytiek slávnych, tak e, niekedy tam býva taká hmla, alebo teda také znečistenie z tohto vyplývajúce, že ľudia ani nemôžu ísť do mesta. Toto isté máme aj v Larise a v ďalších mestách. Takže aby som povedal, je to trojka, ktorá tieto dane si vyžiadala, tieto dodatočné daňové zaťaženie E, takto už e, ne, nemôžeme ďalej pokračovať. Treba to e, znižiť poľa na nulu, pokiaľ ide o, tento vyhr, o tie vyhrievacie kuri, kuriace e, oleje, no, pretože v tejto našej krajine, v Grécku, tento problém, ktorý som teraz opísal, reálne e, existuje, aby sme ešte raz ne e, ohrozovali greckých ľudí, aby sa aspoň mohli normálnym spôsobom ohriať doma. Dobre, ďakujem pekne. Ďalej v mene zelených, e, pán kolega Butikofer. Ďakujem pekne. Pán e, predseda, ďakujem pán komisár za e, prezentáciu. Pán Rol sa spýtal, prečo komisia sa tak opatrne presúva k pozícii väčšej ambície moja odpoveď je následná. Pokiaľ chceme sa posunúť nielen do tým správnym smerom, ale zároveň ísť tam aj, aj správnou rýchlosťou a e, správnym takým tempom, tak by som povedal, tak si treba e, vytýčiť e, konkrétny cieľ pre najviac rozvinuté priemyselné e, krajiny v rámci EÚ, aby tie dekarbonizovali svoje hospodárstva do roku 2040 a nie do konca storočia. A to je by som povedal, veľmi nepresvedčivé, nepresvedčivý prístup, keď niekto povie, že začneme tak zľahka a potom e, zrazu niekde v budúcnosti budeme ambiciozni. Podľa mňa preto je správny prístup e, byť práve naopak ambiciozný už dnes. A som presvedčený, že takéto ambície budú na prospech e, nášho hospodárstva, pretože to vytvorí technické líderstvo, vytvorí to nové pracovné miesta, vytvorí to dobrý základ pre ďalšiu konkurencie, schopnosť v budúcnosti. Ale netreba robiť chyby. E, napríklad fosílna energia, ktorá v súčasnosti vytvára E, práve to znečistenie, ako teraz kolega spomínal, e, len preto, e, že je lacnejšie. Takto netreba konať. Podľa mňa by jedna z ambícií európskeho, európskej politiky mala byť tá, že sa budeme snažiť fosílnu energiu postupne vyčleniť z našho energetického mixu a mať skôr snahu o to, aby sme sa snažili náš finančný sektor transformovať takým spôsobom, aby on pomáhal podporovať tie správne, tie vhodné spôsoby energetickej tranzície smerom k efektívnosti a obnoviteľným zdrojom energie. Uh, thank you very much. Ďakujem pekne. Ďalej pani López Bermeo, nech sa páči za e, skupinu GUE. Ďakujem pekne, pán predseda, dobrý deň pán komisár, vy dobre viete, že v rámci skupiny GUE NGL nie sme takí spokojní ako európske inštitúcie alebo vlády, pokiaľ ide o výsledky z Paríža. Z hľadiska politického nová dohoda nejde oveľa ďalej. Nie, že, že to je proste dohoda o tom, že treba bojovať proti klimatickým zmenám, ale konkrétne mechanizmy, konkrétne nástroje sú nedalej nedostatočné. E, treba znižovať e, e, samozrejme tie narasty e, v teplotách, ale nie je to veľmi ambiciozne to, čo sa dohodlo, úprimne povedané. Keď sme si povedali 1,5 stupňa Celzia, to je iba taký primeraný možno cieľ, ale už tam nie je uvedené, že v skutočnosti pre veľa krajín aj takéto zvýšenie teplot je mm, e, existenciálne rizikové. A chcem sa ešte e, venovať niektorým ďalším témam, možno niečo už to spomenuli, ale ešte aj tak sa vyjadrím. Poprvé, e, nie sú tam sankcie pre tie krajiny, ktoré nesplňajú, nebudú splňať svoje záväzky, pokiaľ ide o znižovanie emisí, pričom sa to celkom necháva iba na trhové mechanizmy tie spoločné záväzné ciele. Spomínajú tam iba dve možnosti a to je e, buď sa bude e, plniť tá, táto dohoda, alebo tie rozdiely medzi rozvojovými a rozvo- e, rozvinutými krajinami budú naďalej e, pokračovať. Čiže čo z tohto reálne bude komisia robiť? Je tu rozdiel medzi hospodárským systémom, ktorý podporuje Eh, environmentálny dumping, napríklad eh, TTIP, a na druhej strane konkurencieschopnosť alebo liberalizácia sektorov eh, v oblastiach ako napríklad doprava. A potom je tu potreba bojovať proti klimatickým zmenám. Druhý bod je fungovanie toho kompenzačného fondu. Už bolo povedané, že tieto financie nie sú v súlade s nákladmi na adaptáciu, ale takisto nie je jasné, v akých okolnostiach môže existovať nejaká výnimka zodpovednosti. Alebo sa e, dožadujeme, aby, e, aby, aby tak, buď chceme po tých štátoch, aby bojovali proti tým zlým postupom e, nadnárodných spoločností, alebo nie. A potom e, otázka o stretnutí s odbormi. Boli tam viacero viaceré žiadosti počas toho summitu, ale vy ste sa s nimi nikdy nestretli a pokiaľ odbory nebudú začlenené, tejto diskusii, tak nikdy nespravíme tú environmentálnu tranzíciu, o ktorej hovoríme, bez ich spolupráce. Dobre, ďakujem pekne. Takže to by, bola prvá, to by bolo prvé kolo otázok v mene politických skupín. A teraz poprosíme pána komisára, nech vystúpenie sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem všetkým poslancom, ktorí kladli otázky. Najskôr, aby som povedal pánovi Robi, plne s tým súhlasím v tom, že prvou povinnosťou komisie je snažiť sa o sledovanie plnenia aktuálne platnej legislatívy. V danom období máme, 20, máme záväzky do roku 2020 energetické účinnosti, obnoviteľov zdrojov energie, o energetickú správu a tak ďalej. Teda predovšetkým musíme zajistiť, aby sa tieto pravidlá už plnili a aby v tomto období všetky členské štáty dosahovali pokrok v plnení týchto cieľov. Spolu sa nám potom podarí dosiahnuť naše spoločné ciele. To je veľmi jasné. Do roku 2020 teda musíme urobiť pre všetky dva veci. Poprvé, dodržiavať našu legislatívu v praxi, a môžem vás uistiť, že komisia každý mesiac spúšťa konania v prípade porušenia vo všetkých kapitolách legislatívy. E, sektor, v ktorom dochádza najviac porušovaniu energetická účinnosť. A robíme konkrétne dve veci. Jednak e, e, sa snažíme spoločenskými štátmi vyhodnocovať, kde sú tie najväčšie problémy v plnení cieľov. Snažíme sa im vytvárať ideálne, teda jednoduchšie Um, podmienky a ak to nepomáha, tak uh, zahajujeme konanie v prípade porušenia. Rozhodne teda venujeme veľkú pozornosť plneniu aktuálnej platnej legislatívy. Ďalej pán Roj sa pýta, prečo sme sa rozhodli opäť uh, zvyšovať uh, naše energetické ciele, sprísňovať ich. Teraz vo fáze prípravy ďalších krokov, nových smerníc, Chceme predovšetkým najskôr vykonať dopadové štúdie, analyzovať ekonomické dopady takýchto sprísťovaní eh, opatrení, ale energetická účinnosť je prospešná pre všetkých. Za každým, keď sa dosiahnu úspory, je to prospešné pre ekonomiku. Keď sa pozrieme na osvetlenie mesta, keď sa zmení E, celé pokrytie žiaroviek e, na LED, okamžite sa dosiahnu úspory. Je to naozaj politika prospešná pre všetkých aktérov a na to, aby sme e, boli úspešní, musíme byť ambiciózni. Je to prospešné aj pre európsky priemysel. Keď sme mali ambiciózne cieľe obnoviteľných zdrojov energie, Európska únia bola lídrom v tejto oblasti a môžeme byť lídrom aj v energetickej účinnosti. A to aj preto, že v oblasti energetickej účinnosti je ešte e, veľký priestor zlepšovania mnoho budov. Napríklad, e, ak by sa zlepšila ich e, energetická bilancia, veľmi výrazne by sa to prospešne prejavilo aj v ekonomike. Dosiahli by sa tým obrovské úspory pre občanov a boli by to aj hodné príležitosti aj pre investície. Keď sa pozrieme, pán Royl, na to, aké príspevky vlády eh, zaviazali eh, pred eh, konferenciou v Paríži na to, aby dosiahli ciele znižovania emisí, môžu sa uberať dvoma cestami. Jednak obnoviteľné zdroje energie, to si zvolili niektoré členské štáty, iné štáty sa sústredujú na energetickú účinnosť. Podľa Medzinárodnej agentúry pre energiu miera investícií, ktorá je potrebná na plnenie INDC, tých 187 zámerov, ktoré sú aktuálne na stole, e, by si to vyžadovalo 3,5 bilióna do roku 2030. A to sú obrovské príležitosti pre európsky priemysel, pre európske firmy, pretože z týchto 3,5 e, bilióna 8 bude do obnoviteľných zdrojov a 5 do energetickej účinnosti. Rozdiel s kiotským protokolom totiž spočíva v tom, že celý svet sa zaviazal pred e, dohodou v Paríži 187 krajín už e, predložilo konkrétne návrhy, ako zmeniť svoj energetický mix, e, ako zrýchliť prechod k obnoviteľným zdrojom a k energetickej účinnosti. A preto my sa musíme snažiť byť vo vedení. Preto chceme zmeniť našu legislatívu, benefity účinnosti aj v obnoviteľných zdrojoch energie, tak aby Európska únia naozaj mohla si zachovať e, svoju vedúcu pozíciu. Znižovanie emisí je teda výzvou, ale zároveň je obrovskou príležitosťou pre všetkých. Ďalej, pokiaľ ide o problémy, ktoré popisuje pán Nike, isté, že súčasnosti eh, spolu existujú, koexistujú aj nové formy energie, aj tradičné formy energie. Tento prechod eh, totiž eh, k dekarbonizácii nie je krátky. Odhaduje sa do konca tohto storočia. Je to prebiehajúci dlhodobý proces. V Európskej únii máme teraz 40 percentné znižovanie emisí, teda o 27 sa má um, zvýšiť náš podiel obnežovnej energie a energetickej účinnosti. My chceme teraz e, urobiť potrebné zmeny na trhu a je fyzické zmeny interkonektormi, ale taktiež chceme e, vytvoriť všetky predpoklady na národných trhoch, aby boli lepšie možnosti pre obnoviteľné zdroje energie. Je to zložité, máme totiž e, trh, ktorý bol pôvodne nastavený centrálne na centrálnu energiu a teraz sa musíme posunúť na úroveň trhov s distribúciou, aby sme sa posunuli z troch či štyroch e, výrobcov energie k niekoľkým stovkám možno. Isté, že budú potrebné aj zálohové zdroje energie, mm, taktiež bude potrebné zrýchliť tieto procesy, Komisia v súčasnosti odhaduje, že potreba plynu do roku 2030 bude na úrovni 380 až 450 vyššia než v súčasnosti. Je to jasné už teraz, že budeme musieť naďalej rozvíjať inovácie a preto chceme spustiť inovačnú stratégiu E, úzko to koordinujeme s komisárom Mojedašom a s ostatnými, aby sme rozvíjali také inovácie, ktoré budú zjednodušovať e, tento prechod e, od tradičných form energie k čistým formám energie do budúcna a tiež, aby sme vyžili naše kapacity. My totiž vidíme v prípade obnoviteľnej zdrojov energie, jednak aby sa vyvážil nedostatok vetra či slnka, sú naše obmedzené kapacity uskladňovať energiu, ale je tu mnoho prelomových riešení. Batérie sa neustále zlepšujú a taktiež uskladňovanie energie sa čoraz viac rozvíja. Komisia chce predložiť návrh o dekarbonizácii dopravy. Bude to rozdielný návrh, v ktorom budeme hovoriť e, o otázkach mobility. E, isté, že niektorí z vás hovoria, že je tu problém s nabíjacími stanicami. E, to je pravda, ale Smernica o energetickej účinnosti budov e, bude obsahovať ustanovenie o tom, aby každá budova obsahovala istý počet týchto nabíjacích staníc do budúcna. To bude platiť pre nové budovy, pre už existujúce budovy. Aj tu budú členské štáty musieť vyvinúť úsilie. Okrem toho chceme rozvinúť aj novú stratégiu na období po roku 2020, kde sa bude zohľadňovať aj stratégia mobility prípade nových vozidiel. Pán Marias sa vyjadril, že po Paríži nás ešte čaká veľa práce. Isté, že v Paríži sme vytvorili základné nástroje, aby sa zvýšila miera ambícií dlhodobo a tiež chceme vytvoriť systém, v ktorom sa stanovia dlhodobé ciele, taktiež dynamická analýza každých 5 rokov a automaticky aj transparentný systém kontrol. To si bude vyžadovať e, veľké úsilie v budúcnosti pri príležitosti konferencie COP22. Budeme musieť e, mnoho vecí podrobnejšie analyzovať. Taktiež mimo Paríža je tu problém e, leteckej a námornej dopravy KO a IMO budú musieť dosiahnuť ďalší pokrok v najbližších rokoch. Teda všetko sa v Paríži nevyriešilo. Ďalej sa tu spomenul problém vysokých cien v niektorých krajinách, e, vysokých cien energie. V niektorých krajinách sú ceny vysoké preto, že zavádzanie obnoviteľnej energii si vyžaduje obrovské dotácie od členského štátu a to sa potom samozrejme prejavuje na cenách, ktoré spotrebitelia platia. Ale my systém meníme, chceme sa posunúť e, na systém e, trhových mechanizmov, ktoré budú v prospech od týchto obnoviteľných e, zdrojov energie. V prípade solárnych panelov došlo v priebehu 5 rokov o 80-percentné zniženie rizikovosti a v prípade veterných turbín sa tiež podarilo výrazne znížiť ich rizikovosť. No, náklady sa tiež podarilo veľmi výrazne znížiť. Teda cena produkcie obnoviteľných zdrojov, e, zdrojov energie rozhodne nie je vysoká. Problém je um, úplne inde. Sú tu problémy uh, cenovej úrovne na maloobchodnom trhu. Aj v prípade elektriny, aj v prípade uh, plynu sú ceny výrazne navyšované z dôvodu rôznych druhov daní a poplatkov. A to nesúvisí priamo s produkciou danej energie. Má to však rozhodne vplyv na konkurencieschopnosť týchto zdrojov energie, teda budeme v nariadení eh, hovoriť aj o možnostiach eh, znižovania týchto cenových rozdielov a taktiež budeme hovoriť o možnostiach harmonizácie týchto energetických aspektov podľa schopností jednotlivých členských štátov. Je pravda, že s energiou je spojené eh, množstvo rôznych daní. Každý totiž musí každý mesiac platiť eh, faktúru za elektrínu a veľmi ľahko sa tam preto eh, nalepujú rôzne druhy daní. Ale veľmi výrazne to zároveň ovplyvňuje konkurenceschopnosť celého tohto sektora. Môžeme sa pozrieť na rôzne iné prvky, na rôzne iné krajiny, ako oni pristupujú k tejto veci. Pán Butikofer povedal že ambiciozne ciele sú pozitívne. Za každým, keď sme sa stanovili ambiciozne ciele, či išlo o obnoviteľné zdroje, či išlo o energetickú účinnosť. Malo to za následok obrovské množstvo inovácií v európskom priemysle a rozhodne to zvyšilo našu konkurencieschopnosť. Na druhej strane miera ambícií musí byť veľmi pozorne zvážená, aby sme neohrozili náš priemysel, aby sme nespôsobili presun výroby do iných regiónov. Teda hodnotenie dopadu vníma komisia veľmi seriózne. Tak, aby naša legislatíva bola reálna a zároveň by bola čo najambicioznejšia. Aby sme neobmedzili konkurenceschopnosť eh, našich podnikov. Je to veľmi citlivá rovnováha, ale eh, budeme sa spoliehať na podporu Európskeho parlamentu v tomto našom úsilí. Celkom iste sú to aj problémy súvisiace so smogom v niektorých regiónoch, že fosílne palivá musíme postupne odstavovať um, Prvá vec, ktorú by sme mali v tomto smeru urobiť, je ostraniť dotácie na fosílne paliva a to je naozaj prvý krok, pretože na to, aby sme mali zálohové kapacity, nemôžeme e, prejsť okamžite k scenáru 100% e, nasadenia obnoviteľných zdrojov energie zo dňa na deň. Budeme potrebovať isté prechodné obdobie s e, potrebnými zálohovými zdrojmi na isté obdobie, ale môžeme začať eliminovať fosílne palivá tým, že začneme ostraňovať ich dotácie a toto rozhodne komisia podporuje toto postupné odstavovanie dotácií. No, Pani López eh, Bermecho, vy ste povedali, že eh, nie ste taká optimistická alebo triumfalistická. Ja tiež zase nie som nejako príliš, ale myslím, že už veľa rokov sa snažíme dosiahnuť univerzálnu dohodu, pokiaľ ide o klimatické zmeny. Bolo už veľa neúspechov. Snažíme sa eh, nadvezovať na Kyoto a v Kyoto, keď boli tieto sankcie, tieto záväzné ciele, tak e, to sú tie, ktoré vy chcete, tak v Kyoto sa stalo to, že iba 38 krajín, ktoré predstavovali iba 12 emisí, potom ratifikovali Kyotský protokol. Z 38 krajín bol 28 z Európskej únie. Čiže z hľadiska dopadu na klimatické zmeny vlastne Kyoto de facto veľký dopad nemal, alebo takmer žiaden. Aký je kvalitatívny rozdiel v prvení z toho dohodu z Paríža? Predtým ako e, sa dostali do Paríža, tak e, spomedzi 196 krajín, ktoré sú zastúpené v, tej, e, v tom klimatickom dohovore OSN, 187 z nich už dobrovoľne dalo vlastne nejaké záväzky e, na stôl. Niekto povie, že to je zlyhanie, ale ak by sme neboli spravili ani toto, keby sme nič neboli navrhli v súlade s panelom expertov OSN o klimatickej zmene, tak zvýšenie e, teploty na svete by bolo 3,8 až 4,6 stupňov e, Celzia. To, čo sa navrhlo na stôl, alebo čo použil na stôl tak, aby e, to bolo možno dohodnutie pred Parížom, tak teraz sme na úrovni približne 3 stupňov, takže to už je samo o sebe veľký pokrok. Pretože minimálne aspoň niečo sa znížilo v rámci tej tendencie. Je zjavné, že nie všetko, čo bolo treba, ale aspoň niečo. Takže prvá vec, ktorú sme sa mali tešiť, je, že je tu iný, iné univerzálne hnutie. Všetky krajiny sa snažia e, rôzne politiky tohto typu e, navrhovať e, napríklad aj v oblasti lesného hospodárstva, to je poprvýkrát dobrovoľné a teraz je e, isté, isté, isté také hnutie, mm, isté tendencie, ktoré platia pre všetky e, krajiny. A keďže to nestačí samo o sebe, e, alebo ešte stále nie sme pod tými dvoma stupňami, tak potom na druhom e, mieste spúšťame e, taký projekt, kde každých 5 rokov sa pozrieme na to, ako, kde sa jednotlivá krajina alebo konkrétna krajina nachádza, ako splňala svoje záväzky a čo treba, treba spraviť globálne na to, aby sme boli ambicioznejšie a splňali ďalšie ciele. Čiže to je taký spôsob, e, ako e, pracovať aj so sankciami, aj e, so záväznými, e, teda takto, keď v Kyoto to boli e, povinné záväzky a sankcie, tak e, to k ničomu nevedlo. A teraz hovorím, že už takmer 200 krajín e, dobrovoľne navrhlo e, také e, mm, opatrenia, opatrenia, ktoré výrazne e, znižujú ten nárast teploty do roku 2030, ale tie dva stupne tie nie sú uvedené v dohode, medzinárodnej dohode, bolo to v rozhodnutí z Cancunu, ale to bolo iba rozhodnutie, ktoré nemalo záväzný charakter z hľadiska medzinárodného práva. A potom tretí prvok, pokiaľ ide o ten rozvoj jednotlivých krajín, tak ten systém, ktorý momentálne existuje, je nasledovný. Máme globálny cieľ pre všetky krajiny, ktoré ratifikovali túto, alebo ratifikujú túto e, dohodu, ale samozrejme nikomu neobmedzujeme rozvoj danej krajiny. Máme tu národné príspevky, ktoré sa dobrovoľne e, navrhujú. Nikomu, nikčomu v ničom, takto, nikto nikomu v ničom e, nebráni. Práve naopak podporujeme e, tú cestu smerom k e, lacnejšej energii alebo technológiám, k tým čistejším technológiám a tak ďalej. Čiže ten milión dolarov, teda tá milión dolarov to je iba istý úvodný, istá úvodná hodnota, potom sa to bude zvýšovať. A preto hovorím, že je to dobrá dohoda, je dôležitá. Treba samozrejme potom doplniť ešte s ďalšími e, pokrokmi v oblasti e, námornej e, dopravy a tak ďalej. A toto sú politiky e, naozaj dlhodobé pre ďalšie e, generácie. Nie sú to také krátkodobé e, politiky, ktoré by mali e, politický výsledok zajtra. To nie ide tu o spustenie nejakého alebo otvorenie nového letiska alebo otvorenie novej diálnice. E, toto sú veci, ktoré si vyžadujú dlhodobé aktivity, pokiaľ je znežovanie e, emisí, pokiaľ ide o posilňovanie energetickej efektívnosti, pokiaľ ide o efektivitu e, dopravy, ktoré sa tiež má zvyšovať a tak ďalej. A treba, aby komisia rozvíjala túto legislatívu, pričom e, treba, aby sme spustili všetku a uvedli všetku, všetku legislatívu do praxe, ktorá je potrebná, pretože v Paríži sme videli jednu vec a to síce, že Európska únia je vnímaná ako skupina krajín, ktoré sú vážne a seriózne. E, máme nielen ciele, ako znižovať emisie, ale aj spúšťame a realizujeme politiky, ktoré sú potrebné na to, aby sa to mohlo stať. A na, navyše bolo aj povedané, že z hľadiska e, solidarity sme solidárni ako hospodársky blok, pretože mali sme v posledných rokoch veľkú pomoc viac ako 53% z celkového svetového rozpočta, rozpočtu práve prišlo z Európskej únie, čiže máme ambiciozne ciele a Máme teda istý potenciál na celosvetovej úrovni a treba ho využiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Keď hovoríte po španielsky, hovoríte o niečo dlhšie. Nie, že by to nejako vadilo. Ja som rád, že môžem hovoriť svojim materinským jazykom, keď môžem reagovať na otázky položené po španielsky. E, ďalej nasleduje pán Blanco López. Ďakujem. Tak ja taktiež budem hovoriť po španielsky. Rád by som sa pripojil k tým gratuláciám za vodcovstvo, ktoré prejavila Európska únia a predovšetkým chcem pogratulovať francúzskej vláde za to, ako sa zachovala v tom ťažkom momente. Ako sa už povedalo, táto dohoda má veľa pozitívnych prvkov. 188 krajín sa zaviazalo, e, že e, teda splní ten cieľ v oblasti e, emisí. Taktiež chceme participatívnejší e, systém e, alebo participatívnej procesu. Budeme podporovať krajiny, ktoré nemajú dostatočné finančné zdroje a taktiež sa tam poprvýkrát uznáva ten mechanizmus strát a škôd. Avšak mne by sa bolo páčilo, aby sme boli trochu rozhodnejšie, čo týka e, energetického modelu založeného na obnoviteľných energiách. A pán komisár, bez obnoviteľných zdrojov v podstate nemôžeme dodržať ten cieľ, ktorý sme si stanovili, udržať globálne oteplovanie na úrovni pod plus 2, stupne. A po parížskej dohode si myslím, že prišla chvíľa, kedy musíme naše úsilie namieriť na posilnenie vodcovskej pozície Európskej únie a my za tento výbor vyzývame Európsku komisiu, aby bola ambicioznejšia než vaše doterajšie návrhy a tak ešte, aby ste postupovali tak, ako e, vám to navrhuje parlament. Ďakujem. Ďalej pán Benito Žilvaga. Buenas tardes. Dobre, popoludne, pán komisár. Nuž, sme tu e, v situácii, ktorá je veľmi kritická pre životné prostredie a mnohí experti tvrdia, že to môže byť zase dokonca jednej civilizácie. Takže nejaké také potlapkávanie sa vzájomne poramení, to nestačí. Myslím si, to bude obrovskú zodpovednosť. Táto dohoda nie je uspokojivá, pretože nie je vo všetkých aspektoch plne záväzná je tam určitá dobrovoľnosť a vy to podávate ako pozitívum, Avšak e, obchodné dohody, ktoré podporuje Európska komisia, ako napríklad TTIP, kde sú presne stanovené pravidlá pre e, rôzne spory a tak ďalej, nemyslíte si, že toto je neporovnateľné a že sa v podstate vysmievame vážnosti situácie? Ďalej. Bohužiaľ, sa nám nepodarilo dosiahnuť povinný alebo dohodu o povinnom prechode k obnoviteľným čistým energiám. Pán Kanete, skutočne si myslíte, že môžeme považovať takúto dohodu za uspokojivú, ktorá v podstate nerieši príčiny globálneho oteplovania? Ja si myslím, že sme nepokročili ani o krok a úprimne si myslíme, že táto otázka bola v podstate paralizovaná niektorými stranami. A napríklad e, Máme spoločnosť Berkele, ktorá nedávno dostala povolenie na ťažbu uránia v Salamanke a podobné. A my myslíte si, pán Kanete, že tieto táto e, prax v podstate otáčacích dverí, že je veľká fluktuácia ľudí, že toto nahráva zájmom súkromných spoločností? Ďakujem. Pani Moody, budete hovoriť tiež po španielsky? Bohužiaľ. Bolo by to pre pána komisára určite lepšie, príjemnejšie. Bohužiaľ nie. Nuž, gratulujem. V dohode e, z Paríža naozaj e, bola tá dohoda napokon lepšia, než sa očakávalo pred konferenciou. Myslím, že výsledok e, stojí za obdiv. Ale ešte by som k tomu niečo dodala, ak dovolíte. Ja som totiž z krajiny, ktorá zdá sa, sa pohybuje smerom vzad vo svojom plnení cieľov boja proti klimatickým zmenám a energetických riešení. V tomto kontexte teda som naozaj veľmi znepokojená, ale myslím, že je dobré poukázať na pozitívne kroky na úrovni EÚ a tiež e, v súvislosti s konferenciou v Paríži chcem podporiť vaše slova o vedúcej pozícii Európskej únie vo svete a výskum a inovácie v, tom, v tomto smere kľúčové hovoríte o uskladňovaní energie. Chcem sa opýtať, či sa chcete zamerať aj na nejaké ďalšie aspekty v novej stratégii pre výskum a inovácie A ďalej, e, v Paríži sa dohodlo aj to, že integrita všetkých ekosystémov musí byť zachovaná a tiež sa hovorilo o udržateľnom riadení národných zdrojov a nakladaní s národnými zdrojmi. Chcem sa opýtať, čo presne máte na mysli pod pojmom prísne podmienky pri ťažbe zemného plynu a tiež e, aké pravidlá máte naplánované v tejto oblasti. E, ďakujem pekne, pán Maňka, aj ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, súhlasím s vami, že klimatická dohoda sama o sebe nestačí. Teraz máme veľmi dôležitú úlohu, aby sme v krátkej dobe vytvorili nástroje, ktoré nám pomôžu tieto ciele dosiahnuť. Ja by som teraz chcel povedať o jednom nástroji, ktorý bude mať multiplikačný efekt, a o ktorom sme dnes ešte nehovorili. Tento nástroj ochráni európske podniky pred konkurenciou, bude motivovať tretie krajiny, aby, aby chránili životné prostredie a priniesie do rozpočtu Európskej únie významné zdroje. Začnem čínskou oceľou, to sme už dnes pár slov povedali. Tu sa pri čínskej oceli sa sklbili štyri aspekty. Jeden aspekt je, že Čína vyprodukovala nadbytok ocele a tento nadbytok je trikrát väčší, ako potrebuje Európska únia. Druhá vec je, že Čína tento nadbytok predáva za polovicu ceny, ako, ako bola cena z roku 1990. Tretia vec je, že Číňania znížili exportnú daň o 5 A ďalšia vec, že sú najlacnejšie čínska mena od roku 2011. A to je, to je veľmi zlé. Preto treba konať v dvoch fázach. Prvá fáza je, okamžite komisia musí prijať opatrenia, a druhá fáza by mala byť spoločná aj pre ostatné aspekty, lebo aj ostatné európske podniky dnes nie sú v spravodlivej hospodárskej súťaži e, s neeurópskymi konkurentmi a títo ich vytláčajú lacnou neekologickou výrobou. A teraz e, vlastne o, možno o mesiac, o dva predloží Montyho vysoká skupina E, ktorá rokuje o vlastných zdrojoch, predloží e, svoj plán, lebo sme sa zaviazali všetci v Európskej únii, že podľa rímskych zmluv zabezpečíme financovanie z vlastných zdrojov Európskej únie. Jedným z týchto vlastných zdrojov by mohol byť zdroj, ktorý zdaní výrobky z tretích krajín podľa toho, ako ako vyprodukovali emisie CO2 a ako znečistili ovzdušie skleníkovými plynmi. Keď toto dokážeme, tak naplníme európsky rozpočet, budeme motivovať tretie krajiny, že ak chcú platiť menšie clá, tak nech vyrábajú čistejšie a tento nástroj vlastne aj pomôže našim európskym podnikom ochrániť ich v nespravodlivej konkurencii s neeurópskymi podnikmi. Ja to hovorím preto, že by bolo dobre, keby aj vy ste ako osoba podporili tento aspekt, lebo rada Určite budeme mať, s radou budeme mať problémy, ako sme mali vždy pri rokovaní o vlastných zdrojoch. Je to veľmi dôležitý aspekt. Ďakujem. Thank you very much. Madam Toya. Grazie signor commissario, eh, ho apprezzato anch'io il lavoro di Parigi e vorrei fare però una considerazione che può sembrare. Takže ja taktiež sledujem, čo sa odohralo v Paríži a myslím si, že eh, možno to trochu vzdialené o tom, od toho, o čom teraz hovoríme, ale máme tu otázku hodnoty koherentnosti. Počuli sme to vystúpenia, ktoré si protirečili. A keď sa pozrieme na celú situáciu v súvislosti s klímou, tak musíme byť konzistentní, koherentní, napríklad čo sa týka energetiky, inovácií a tak ďalej, pretože skutočne vynakladáme a musíme vynakladať veľa prostriedkov v oblasti výskumu práve na tieto účely. No a čo sa týka investovania e, peňazí, tak je treba investovať v tretich krajinách, aby sme mohli dosiahnuť naše ciele. Takže treba hovoriť o využívaní pôdy a lepšom využívaní prostriedkov, e, zdrojov, ale myslím si, že sme boli trochu taký hamblivý, neodvážny. Máme tu ľudí, utečencov, ktorí musia opustiť svoje krajiny z dôvodu klimatických zmien. A taktiež vidíme, že e, ľudia opúšťajú tradičné polnospodárske aktivity. A nikto sa tým nezaoberá, ale mal by, pretože ináč to bude mať vážny dopad na nás v Európe. A ja si myslím, že by sme sa mali pozrieť aj na E, situáciu v tretich krajinách. Všetko toto spolu súvisí. Teraz pán Antonio Tajani, podpredseda. Ďakujem, takže pán komisár, preto všetkým vám gratulujem k skvelej práci, ktorá viedla k práci záväznej dohode e, v oblasti klimatických zmien. Táto svetová dohoda už na seba nechala dlho čakať. A pretože v podstate na pleciach priemyslu ležalo príliš veľké bremeno a toto viedlo k strate konkurencieschopnosti a taktiež k nezamestnanosti. Ja by som sa vás chcel opýtať, ako táto dohoda konkrétne podporí konkurencieschopnosť európskych podnikov, keďže Európa je najambicioznejším regiónom v globálnom meradle, čo sa týka boja proti klimatickým zmenám. No a čo sa týka otázok mojich kolegov, vy ste povedali, že máme veľmi ambiciozne ciele, predovšetkým čo sa týka životného prostredia, ale taktiež nezabúdajme, že cieľom komisie je, aby 20 HDP do roku 2020 pochádzalo z reálnej ekonomiky. Ešte tá otázka, ako to všetko zorganizovať celú tú hru, aby sme tam rôzne ciele, životné prostredie, pre, e, priemysel a tak ďalej. Ďalej, e, Čína, India, USA a tak ďalej. Oni musia tak snažiť, ako slúbili, ako to, ale ako to by sa to stane. Samozrejme, bude kontrola v nadchádzajúcich e, rokoch, ale rovné podmienky pre všetkých, to je veľmi dôležité pre konkurencieschopnosť e, európskych podnikov. Pokiaľ Brazília, Čína, India, Spojené štáty a tak ďalej, pokiaľ sa nebudú chovať rovnako ako my, tak potom bude ťažké pre naše podniky s nimi superiť. Preto je dôležité v podstate podriadiť kontrole všetko to, čo robia ostatné krajiny, pretože pokiaľ len rozprávajú a nekonajú, tak to je zlé pre európske podniky. Ďakujem. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Turmes. Dobre popoludnie, pán komisár. Takže čo sa týka priemyslu, to je... Tu chcem podporiť to, čo povedal kolega od socialistov. Ja som bol pred tromi rokmi na Eurofair a GM, ja som im povedal, že pokiaľ to myslia vážne, tak, tak povedia, že problémom nie je európska environmentálna politika. Nie, problémom bude to, keď čínske hospodárstvo spomalí a tie obrovské kapacity v Číne, ktoré zasobovali čínsky trh, budú v podstate voľné, aby zasobovali svet. A to bolo pred tromi rokmi a my sme tie tri roky stratili a nezabrali sme sa hlavným problémom pre oceliarský priemysel, ktorým je dumping. Taktiež o tom hovoril pán Martin vo svojej správe, ktorá prešla našim výborom, prešla plenárkou. Je to vážny problém, dumping. A musíme na tom ďalej pracovať. No, ja si myslím, že Paríž prináša dobré zmeny z tých dôvodov. Ako komisár povedal, je to vyše 190 e, národov, 55 plus Európska komisia. A čo to znamená? Znamená to, že techno- energeticky účinné technológie, obnoviteľné technológie, e, ďalej siete, nabíjacie stanice pre elektrické autá, vlaky, e, električky, exploduje v podstate objemovo svetový trh pre tieto technológie. No otázka je nasledujúca. Kto vytvoril, vyvinul e, obnoviteľné zdroje? Kto bude staviať e, kto je najlepší pri budovaní napríklad e, inteligentných sietí? Je to Európa, takže čo treba urobiť? Potrebujeme viditeľný, stabilný domáci trh, tak aby sme naďalej mohli inovovať v tejto oblasti a taktiež potrebujeme exportnú stratégiu. A ja dúfam, že e, budúci rok komisia vo svojom pláne to riadne ošetrí. No a tento týždeň, keď pôjdete v Abu Dhabi do arény, tak tam môžete vidieť určité príklady. A ja súhlasím, komisár, s vašou analýzou, ide tu o príležitosti pre našu premyselnú politiku. A vy čo hovoríte o zdaňovaní? Nie je ten problém, že Dánsko a Nemecko v podstate účtujú svojim spotrebiteľom energie a máme tu a ďalej sa investuje napríklad v oblasti zdravotníctva. Ale toto je skutočne úspešný príbeh. Nemecko a Dánsko sú úspešné, pretože zelené zdaňovanie nasmerovali e, alebo ho využili na zníženie pracovných nákladov a preto Dánsko alebo Nemecko sú konkurencieschopné. A teraz vy chcete ísť do Dánska alebo do Nemecka, poviete im, nezdaňujte energiu, neznižujte pracovné náklady. To je presný opak toho, čo by sme mali robiť. A ďalej, ja si myslím, že vy ako komisár máte pravdu, plyn bol oveľa drahší v USA než v Európe, pretože v Európe ceny e, rastli primeranejšie, ale v USA sa potom znížili vďaka bridlicovému plynu. A čo sa týka elektrickej energie, tak v Škandinávii ceny ubytovania sú pod e, úrovňou PGM. A napríklad v Nemecku energeticky nákladné priemyselné odvetvie je, skutočne veľmi konkurencieschopné, pretože majú jedny z najnižších cien elektrické energii. Sú ta, elektrická energie je tam lacnejšia než v Polsku alebo v Spojenom kráľovstvu. A nie je vyššia než v USA. Takže tieto nuancy si musíme všímať. Máme tu prepojené trhy v Európe, máme tam tú istú smernicu, ktorá je všade transponovaná, ale máme tu krajiny, ktoré sú v predných líniách presadzovania obnoviteľných zdrojov a čistej energie, tak tie majú konkurencieschopný priemysel. Áno, prosím, už ukončite. Áno, už som skončil. Dobre. Ďakujeme. A ďalej. Pani Kumpula na tri. From, from Scandinavia. <laughs> from Finland. Zo Škandinávie. Z Fínska. A hovorilo sa tu o celkovom obrázku, takže vám popíšem, aké boli u nás Vianoce. Mali sme minulý minulú stredu, keď som sa vrátila do Bruselu, tak sme mali e, v Helsinkách minus 20 stupňov a v Laponsku bolo minus 40 a bohužiaľ nie všetky e, veterné turbíny boli v prevádzke, takže sme museli niečo e, doviezť, ale predovšetkým sa E, spoliehame na obnoviteľné zdroje, zdroje na bioenergiu. Myslím si, že biohospodárstvo, o tom sa starajú na komisiu, tu, tu u nás sa o tom toľko nehovorí. Máme tam e, my máme na severe e, severný pol, vedľa nás je Švedsko, odtiaľ tiež dovážame veľa energie, ale je problém, keď nefúka vietor, keď nesvieti slnko a potrebujete energiu. Takže naša nordická politika funguje dobre, ale tiež čiastočne dovážame aj z Ruska. Takže na rôznych miestach je tá situácia rôzna. Ale mám teraz dve otázky. Holandský minister dnes hovoril o jednej priorite, o energetickej diplomácii. Neviem, či pán Kanete by sa chcel k tomuto vyjadriť. A druhá otázka je bioenergia a bioekonomika vo všeobecnosti. To by nás zaujímalo, pretože koordinácia rôznych komisárov v rámci komisie dôležitá. Keď hovoríme o bioenergii, máme tu smernicu obnoviteľnej energii, ale ďalej tu máme lesy, e, máme tu obehové hospodárstvo, takže v rôznych miestach je treba veci robiť rôzne, rôzne investovať, tak aby to fungovalo. Ďakujeme. Pán komisár. Budem hovoriť po španielsky, ale pokúsim sa krátko. Takže Jose Blanco to povedal veľmi jasne. Francúzske predsedníctvo tým prezidenta Holanda odvedli vynikajúcu prácu a okrem toho si vypočuli aj všetky strany, usporiadali schôdze, niektoré boli až do noci, nechali všetky nech sa prejavia a potom hľadali mechanizmy vyváženej dohody. A čo týka procesov, ako napríklad proces OSN, tak tam, je, tam sa všade e, dohadujú ľudia koncenzom. My na to nie sme, alebo dohadujú strany koncenzom, na to my nie sme zvyknutí. Napríklad Nicaragua asi e, hodinu a pol obhajovala stanovisko, ktoré v podstate mohlo úplne nechať vybuchnúť celú dohodu. Takže toto sú tie problémy, keď hovoríte o takýchto záväzných a dôležitých dohodách. Problém e, s, to, s tým rokovaním nebol ten, že tá dohoda by nebola ambiciózna. Ja si myslím, že tá úroveň ambícií tam bola veľmi rozumná a táto dohoda je v podstate krokom kúpredu. Ja nie som tu nejaký triumfalista, ale myslím si, že sme dosiahli dohodu s takýmito prvkami, toto by ešte pred, rok predtým nebolo vôbec možné. A zapojila sa do toho skutočne veľká časť sveta. Takže táto dohoda so všetkými svojimi špecifikami je skutočne krokom ku predu. No a teraz je možno Teraz nie je tá chvíľa, kedy by sme mali navyšovať tie naše ciele. My chceme teraz spustiť príslušné všetky politiky, ktoré budú namierené na ten náš hlavný cieľ znižiť mieru emisí o 40 do roku 2030. To je náš hlavný cieľ momentálne a preto ten model, v tom modele ktorý sme podpísali, sme hovorili o e, energetickej účinnosti, obnoviteľných zdrojov. Dali sme tam určité hranice, ktoré sú zvyšiteľné ešte v budúcnosti. Takže toto môžeme ošetriť v budúcich návrhoch. Samozrejme to prejde aj parlamentom. Ja som vždy hovoril, že chcem taký scenár, aby sme mohli zájsť ešte ďalej, sme zašli doteraz. Povedala som to už aj tu v tomto výbore a naďalej sa toho držím. Takže zásadná Takže kolega Benito ja si nemyslím, že by sme sa potlapkávali po ramenách. Myslím si, že sme skutočne urobili zásadný krok. Vyše 190 svetových štátov sa rozhodlo pokročiť v tejto oblasti. Toto je skutočne veľmi dôležitý krok a je treba si ho vážiť tak, ako si to zaslúži. S Kyotom s tými záväznými cieľmi sme sa nikam nedostali. Je pravda, že Európska únia si plnila svoje kiotské záväzky, ale zvyšok sveta nie. A Čína vôbec nebola str- stranou, zmluvnou stranou Kiota. Takže pokiaľ by všetci e, pokiaľ sa nedodnú všetci znečisťovateľia, tak tá dohoda nemá žiaden význam. Ďalej, čo sa týka spoločnosti Berkeley, tak e, komisia nedáva žiadne povolenia. Neviem, teda ako španielská e, vláda, komisia nevydáva žiadne povolenia. Pani Moody. Pani Moody hovorila o situácii v niektorých členských štátoch, problémy s Čínou. Čína má veľmi špecifickú situáciu. Poprvýkrát je členom záväzné dohody, ktorá obsahuje jasné, presné ciele. Ciela momentálne, či Čína momentálne sa zaviazala aj na znižiť svoje emisie do roku 2030. Na druhej strane je tam teda pozitívne, sú tam pozitívne posuny. Čína sa rozhodla vyvinúť eh, trh s uhlíkom ktorý bude pokrývať celú krajinu, celú Čínu. My sme teraz najväčším takýmto trhom na svete, ale Čína sa podujala, že taktiež vytvorí takýto trh. A pokiaľ Čína bude mať uhlíkový trh, my budeme mať uhlíkový trh aj USA, tak potom budeme mať rovnaké podmienky pre všetkých. O to nám ide. Pani Toja povedala, že je treba vytvoriť prepojenie medzi energetickou politikou a inými politikami. Samozrejme je treba inteligentným spôsobom tieto rôzne oblasti prepojiť, tak by to fungovalo do budúcnosti. Pán Tajany povedal, že treba vyrovnať naše environmentálne ciele a na druhej strane tých 20 priemyselného HDP, eh, o ktoré nám ide. My chceme, aby náš energetický trh fungoval. Chceme dobré ceny energii, chceme budovať prepojenia. A spolupráca je veľmi dôležitá. Regionálna spolupráca taktiež. A bohužiaľ ceny sa rozchádzajú v rôznych regiónoch, takže najväčšou výzvou v Európe je, aby náš energetický e, trh fungoval, aby boli dostupné ceny energií. No a taktiež musíme brať do úvahy tie najexponovanejšie sektory, ktoré sú najvystavenejšie e, konkurencii zo zahraničia. Máme tam napríklad systém ETS, otázku úniku uhlíka, je treba viesť rozhovor s tými spoločnosťami, alebo s tými odvetviami, ktoré sú najviac vystavené konkurencii zahraničia, ako napríklad teda oceliársky priemysel. Určite chceme zaručiť rovnaké podmienky pre všetkých a chceme mať rovnaké podmienky a taktiež rovnaké ambície, rovnakú úroveň emisí. Momentálne nemáme ešte rovnaké podmienky pre všetky, ale chceme situáciu skontrolovať každých 5 rokov. A taktiež je dôležitá verejná mienka, pretože v tých krajinách, o ktorých hovoríme, tam teraz majú veľkú mieru znečistenia. A aj ich občania, teda možno si chcú niečo robiť, tieto krajiny sa uberajú možno správnym smerom a iné nie. Je treba to vyhodnotiť a my na tom pracujeme. Chceme rovnaké podmienky pre všetkých. Už sme to chceli dosiahnuť prostredstvom Kyotského protokolu, avšak ten nikto neratifikoval. Takže teraz nemáme rovnaké podmienky pre všetkých. Je pravda, že tu máme konkurenciu zo strany e, krajín ako Čína. A už sa tu zaznelo, e, problémom nie je klimatická politika, podal to pán Turmes. To nie je ten najväčší problém. Sú tu ďalšie iné problémy, ktoré musíme všetky riešiť. Hospodárska súťaž s Čínou, medzinárodné dohody a tak ďalej, ale potrebujeme ambiciozne energetické politiky využiť príležitosti, ktoré sa nám ponúkajú pokiaľ máme 3,5 e, e, bilióna dolárov na trhu, to je obrovský potenciál, obrovská príležitosť pre e, európsky priemysel. Takže toto sú rôzne príležitosti. Pán Turmes, neviem, či je to nejaká náhoda, ale súhlasím s väčšinou to, čo ste povedali. Začínam si robiť starosti, pretože možno si tu niekto povie, že sa stávam zeleným. Možno ja by som sa mal, si mal robiť starosti, hovorí pán Turmes. Nuž, keď sa pozriete na kop, tento kop a porovnáte ho s tými minulými kopmi, tak tam boli mimovládky, boli tam všetci, a priemysel tam mal obrovské zájmy, boli tam zastúpené všetky spoločnosti, pretože videli obchodnú príležitosť. A na stretnutiach o obnoviteľných zdrojoch, energetickej účinnosti, ohľadom lesnej politiky. Tam bola, bolo obrovské množstvo ľudí, ktorých zaujímalo, čo sa deje. A keď tam vidíte INDC, tak e, vidíte, že Európa musí byť lídrom. Sú tam obrovské príležitosti. Čo sa týka daní, o tom môžeme hovoriť inokedy. Štruktúralné hranie sú rovnaké vo všetkých krajinách. Máme 28 krajín a treba sa na ne pozrieť a v každej krajine tá energetika alebo energia sa iným spôsobom zdaňuje. Nie je možné mať jeden jednotný trh, ktorý funguje, kde je 28 odlišných systémov zdaňovania energie v jednotlivých krajinách. Je to veľmi náročné. Veľmi náročné, aby to dobre fungovalo s no, globálnymi cenami, ktoré sú všade iné. Ťažké mať jednotný trh, pokiaľ podpora obnoviteľné zdroje v každej krajine odlišná. Čiže treba spraviť veľa správ preto, veľmi veľa spraviť preto, aby sme harmonizovali jednotný trh v Európe, ktorý bude mať nízke e, ceny a bude konkurencieschopnosť. To by sa nám páčilo, ale nie je to ľahké. Neviem, či som ešte zabudol nejakú otázku. Aha, energetická diplomácia, áno. Posledná otázka. hovoríme možno o menej obnoviteľných zdrojoch menej, ale e, aj toto je jeden z dôležitých prvkov a keď e, pozeráme sa na pokrok jednotlivých e, krajín, tak aj na bioenergiu sa pozrieme, na ktorú ste sa vypýtali, pretože bude to jeden dôležitý prvok do budúcna, pokiaľ nespravíme tie chyby, ktoré sme spravili v minulosti, z tých sa musíme poučiť. Pokiaľ ide energetickú diplomáciu, tento rok bol rokom diplomácie, klimatické diplomácie. Potrebujeme ju na to, aby sme mohli posilniť nejaké aliance, ale na energetickú diplomáciu sme nezabudli. Momentálne komisia vytvára dialog na vysokej úrovni s rôznymi krajinami. Na jednej strane Norsko a potom tu máme Turecko, tam máme tiež e, dialog na vysokej úrovni, takisto s Alžírskom a takisto budeme mať v budúcnosti dialog na vysokej úrovni s Iránom. Čiže budeme sa sústrediť v Alžírsku na jednej strane, teda s Alžírskom na jednej strane, potom s Norskom na druhej strane. Ale takisto aj, e, ako som povedal, Turecko a Irán sú ďalšie krajiny, ktoré sú veľmi dôležité z hľadiska e, bezpečnosti dodávok pre Európsku úniu do budúcna a Európska komisia bude určite veľmi aktívna, pokiaľ ide o takúto energetickú diplomáciu do budúcna. Hm? Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem, pán komisár, za to, že ste boli takýto efektívny, nielen pokiaľ ide o energetickú efektívnosť, ale aj tak celkovo, pokiaľ ide o vašu aktivít, teda, alebo takú efektívnosť aktivít Čiže teraz pomaličky je čas, ako by sme uzavreli naše stretnutie, vážení kolegovia. Budeme mať ďalšie príležitosti stretnúť sa s kolegom Kanetom ešte aj do budúcna. E, pán komisár bude určite náš e, e, host ešte veľa krát v budúcnosti. A chcem povedať, že ďalšie stretnutie, vážení kolegovia, je 28.1. Je to štvrtok. Celý štvrtok od rána až do večera. To stretnutie bude. Nerad to hovorím, pretože... Ale proste to tak, pretože celý týždeň sú politické skupiny v ten týždeň, takže prvá možnosť je až vo štvrtok. Začneme vo štvrtok o 9. ráno, buďte teda prosím e, pripravení. Štvrtok ráno 28.1. Ďakujem pán komisár. Night. A dobrú noc.